good morning everyone. Um, sorry I was a bit late. Um, prajem vám všetkým dobrý deň. Prepačte, že som troška meškala, ale teraz e, máme, veľmi zaujímavé stretnutie e, na základe požiadavky kolegyne Kvapíny o malých a stredných podnikoch. Ďakujem. A ako sa na to pozerám, Sergio Koferati dnes nebude prítomný. Dúfam, že je všetko s ním v poriadku. On je spravodajcom, týkajúcim sa spravodajcom o stanovisku eh, o výročnej správe a Nikola Danti láskavo prevezme jeho úlohu. Ďakujem. Pán Koferaty sa ospravedlňuje za svoju neúčasť, ale bude k dispozícii o niekoľko dní. Takže toto je naše stanovisko k návrhu, nariad, návrhu <clears throat> stanoviska o hospodárskej súťaži, keď berieme do úvahy práve aktuálnu situáciu na vnútornom trhu a týka sa to aj práv spotrebiteľov. Predpokladám, že ste si správu prečítali, bola distribuovaná v uplynulých týždňoch a zajtra na poludne je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov jednotný digitálny trh je súčasťou tohoto nášho poslania, takže sa k tomuto musíme vyjadriť. Je to, je to značná výzva a týka sa to aj všeobecnejšie hospodárskej súťaže. Spravodajca poukázal na to, že túto výzvu musíme prijať a riešiť aj na národnú fragmentáciu, ktorá súvisí s prístupom na trh. Tento sektor si vyžiada zvýšenú pozornosť, pravda, predovšetkým pokiaľ ide o spravodlivý prístup na trh a prekonávanie prekážok súvisiacich s, s dominantnou pozíciou niektorých subjektov na trhu. V správe sa hovorí aj to, že štátna pomoc by sa mala zamerať aj na zvýšenie inovácií. A ďalší dôležitý bod, ktorý zdôrazňuje spravodajca, sa týka správnej implementácie ustanovení vyplývajúcich zo smernice e, pri odškodňovaní e, problém <clears throat> súvisiacich s prístupom na trh. Čiže ide o to, aby sa mohli takéto žiadosti o odškodnenie predkladať kolektívne. Toto ešte nebolo celkom doriešené tu v súvislosti s elektronickým obchodom, ale verím, že k tomto sa ešte vrátime. Ďakujem. Ďakujem za slovo, hovorí pani poslankyňa Pavnová. Ďakujem za veľmi kvalitnú prácu pánovi Koferatimu. Spolupracovala som s jeho týmom už v minulosti, takže som presvedčená o tom, že sa včas stihne všetko zvládnuť v súvislosti s týmto stanoviskom a prajem mu, aby sa čoskoro uzdravil. Myslím, že pokiaľ ide o danú tému, bude dobre aj touto, v tejto strave sa nej téme venovať, pretože predpokladám, že aj to prinesie pridanú hodnotu, ak sa viac zameriame na túto oblasť podrobnejšie. Mám aj niekoľko požiadaviek, teda bodov, ktoré sú dôležité z hľadiska vzťahu nášho výboru. Týka sa to hospodárskej súťaže. Ide o posilnenie úlohy spotrebiteľov a je veľmi dôležité, aby sme mali na pamäti aj to, ako sa správajú európsky e, spotrebitelia pri meniacom sa ekonomickom modeli. Ide o to, aby spotrebitelia mali možnosť e, cítiť prospech z digitálneho jednotného trhu. Čiže v e, srdci, v jadre tohoto e, nového prístupu majú byť práve e, občania. A vlastne 56 HDP v Európskej únie sa bude realizovať týmito, týmto spôsobom. Návrh návrhu poukazuje na dôležitosť hospodárskej súťaže pre podnikateľov a keď sa na toto sústredíme, tak práve je dôležité tento aspekt zdôrazniť, že je to základná vec riešiť aj správanie, ktoré má anti proste protichodný charakter oproti hospodárskej súťaži. Po tretie, pokiaľ ide o cezhraničný aspekt, je veľmi dôležité, hlavne v bode 2 toho, čo sa navrhuje v tomto texte. Keď hovoríme o rozvoji infraštruktúry, tak pridaná hodnota prichádza hlavne v takých infra- projektoch, ktoré sa týkajú infraštruktúry EÚ. Potom ešte i governance. To je tiež dôležité, aby sa zaviedlo vo všetkých členských štátoch a aby existovali aj monitorovacie systémy na porušovanie e, zásad a <clears throat> Okrem toho, pokiaľ ide o bod týkajúci sa neutralite, otvorený internet, tak tam hovorí spravodajca v bode 4 mm, o tejto téme a ja by som sa skôr vyjadrila k tomuto ako o zásade neutrality, že to má byť internet, teda prístup na internet bez diskriminácia má byť otvorený. A má to byť tiež podmienka pre spravodlivý e, a korektný prístup k hospodárskej súťaži. A keď hovoríme o prechode z teda z tradičných spôsobov obchodovania na digitálny spôsob, tak toto odvetvie, respektíve priemer, priemysel je určite jednou z oblastí, kde dochádza ku rýchlým zmenám prostredia a ku prechodom od tradičného k modelnému digitálnemu spôsobu. Takže je tu jednak ten internet a jeho využívanie, to pokladám za jednu z veľkých výhod. Ďalej, energetická stránka. Čiže energetická únia znamená dobre fungujúci e, rezort v rámci EÚ a tomuto sa budem ja venovať eh, vo svojich pozmeňujúcich návrhoch, ale mám pozitívny postoj k tomuto a myslím, že celý tento projekt eh, prichádza v správnom čase a uvítam podnety od všetkých kolegov. Ďakujem. Um, anyone from the ECR speaking? Ešte niekto z NCR? Markus. Pardon, nemám ťa tu na zozname. Takže ECR, nech sa páči. Um, dobré ráno. Ďakujem v prvom rade spravodajcovi a prajem dobré uzdravenie. V tej správe je pre nás jeden bod e, rozhodujúci. Ak v rámci EÚ zo so strategických dôvodov podporujeme hospodárstvo, je dôležité, aby sme to robili v strategických sektoroch a nie všeobecne. A po druhé potom, aby sme sa obmedzili na to, stanoviť dobre rámcové podmienky a nie bezprostredné štátne prostriedky na to použiť. Je tu množstvo možností e, deregulácie. ktoré podnikom e, dávajú lepšie príležitosti. To je prvá vec. A druhá vec, to je to, že Musíme sa správať k právam duševného vlastníctva ako k ehm, vlastníckým právam. Minimálne nemecké právo ehm, duševného vlastníctva je tu osobité. Dôležité je ďalej ho chrániť. Ehm, predrečnička to už povedala. Zameranie v rámci EÚ, aj keď Potrebujeme globálnych hráčov. Musí sa predovšetkým e, zameriavať na malé a stredné podniky. Z nemeckej skúsenosti to môžem povedať, sila nemeckého hospodárstva sa opiera o rozmanitosť malých a stredných podnikov. Máme výborné skúsenosti s nimi a v rámci hospodárskej politiky sa nemožno zamerať na zo pár veľkých hráčov. Potrebujeme to podhubie malých e, a stredných podnikov, ktoré dávajú Európe ten charakter hospodársky, ktorý má a ktorý potrebujeme. To sú tie e, hlavné body, ktoré pre nás, ktoré nám na tej správe e, vyvstali. A dúfam, že pôjde správa týmto smerom Inak môžem povedať, že v, svojom, v svojej podstate je veľmi zdarilá a blahoželám k pánu Koferatimu. Thank you and sorry that you weren't... Ďakujem a prepačte, že som vás e, nemala na zozname. Takže keď e, poprosila by som aj poradcov, aby zabezpečili, že všetci aj tieňoví predstaviteľia budú na mojom zozname. A viem, že všetci robíte e, výbornú prácu. Takže poprosím za Alde. Ďakujem za slovo. Je to pani Kalas. A ďakujem spravodajcovi e, za prácu na tomto stanovisku. Myslím, že e, v základné veci, čo mi chýba v zákone o hospodárskej súťaži, ten zákon nechráni ani spotrebiteľov, ani tých pracujúcich, ale chráni samotnú hospodárskú súčasť. A keď tu ide o ochranu spotrebiteľov, tam sa uplatňujú iné nariadenia. Myslím, že tu by sme sa mali práve zamerať na politiku hospodárskej súťaže a to je asi to najdôležitejšie v danej veci. Ehm, taktiež sú tu určité základné rozdiely. Aj pokiaľ ide o aspekt investícií do ekonomiky ako takej, alebo ide o prekonávanie e, tých nedostatkov na trhu alebo zlyhaní na trhu. Takže teraz ide skôr ide o to, aby sa prekonávali tie zlyhania a keď trh funguje, tak by štátna pomoc nemala byť využívaná e, len na investície do reálnej ekonomiky, a fakt je, že takto sa vlastne skresluje situácia na trhu a narušuje sa aj tam, kde to nie je potrebné. Tak si myslím, že aj ten odsek, ktorý sa týka štátnej pomoci, by sa mal zladiť s tým, čo hovoria príslušné usmernenia. Momentálne tomu tak nie je. Keď si zoberieme článok 3, tak tiež je tu otázka o tom, čo tým má vlastne na mysli spravodajca budeme mať potom možnosť opýtať sa ho, ale žiada o revíziu politiky hospodárskej súťaže v súvislosti s digitálnym hospodárskym trhom. Ja viem, že sú tu vízy pred nami, ktoré sa týkajú aj toho, ako komisia vníma fungovanie digitálneho trhu. Možno by mali nejaké nástroje na preskúmanie situácie alebo aj zneužívania, ak niečo také nastane, ale politika hospodárskej súťaže ako taká v podstate s ňou nič zlého nie je, keď to takto pozrieme. A to tam môže pokračovať ďalej. A ďalej ešte chcem povedať v odseku 4. Už kolegyňa Pavnová spomínala toto a ja to chcem tiež zopakovať. Keď hovoríme o neutralite e, internetu, možno tam preklad e, z angličtiny, bohu, aké to je, no možno v tej taliančine je to jasnejšie vyjadrené. Takže to je to hlavné, čo som chcela povedať. A aj pravdepodobne budem predkladať asi aj nejaké mm, pozmeňujúce návrhy, ale rád budem spolupracovať s ostatnými. Ďakujem, pán, pán Dion. Ďakujem za slovo. A niekto si pomyslí, že asi to nemám hlavne v poriadku, keď začnem hneď takto e, na túto tému. Dnes ráno som mal predstaviteľov z kresťanských církví na rannom zasadnutí ešte a hovorili sme o chudobe ako hlavnej téme, ale hovorili sa aj o utečeneckej kríze v Európe a zrazu prejdem k tejto téme, hospodárska súťaž. Takže toto asi vysvetľuje aj ten jeden pozmeňujúci návrh, ktorý mám k tomuto stanovisku. Diskutovali sme o situácii v Európe ohľadne xenofóbie v e, danej spoločnosti a aj o potrebe služieb, sociálnych služieb napríklad, ale to sa týka aj bývania, aby sme riešili tieto núdzové situácie. Situácia u nás v Holandsku napríklad my sme mali vždy e, politiku zameranú na bývanie e, dosť sociálneho charakteru. Takže tam vlastne existovali aj e, zo štátu nejaké podporné prostriedky, ale Európska komisia sa rozhodla, že bude limitovať tieto percentá na sociálne bývanie. A to práve z dôvodov hospodárskej súťaže, pretože v niektorých štátoch takéto sociálne, takéto sociálne bývanie proste sa poskytovalo vo veľkej miere. A keď si zoberieme situáciu so, Sýriou, so Sýriou, keď uznáme, že títo ľudia sú utečenci a majú nárok na bývanie, tak toto každý uzná, to právo tu je. Ale v praxi je to tak, že teraz extrémna pravica využíva toto na to, aby hovorila občanom Holandska. Vidíte, prídu utečenci a zoberú vám domy, vaše bývanie. A toto môžu spôsobiť práve určité štátne pravidlá, že niektoré služby sa obmedzia a potom sa to dá takto zneužívať. Myslím, že to je veľká význa, výzva pred nami a myslím, že e, aj komisia v svojej výročnej správe to zohľadní. Čiže nie len verejné služby, pretože máme veľkú vládu. A naša strana to veľmi nepodporuje samozrejme. Verejné služby sú preto verejné, lebo slúžia verejnosti a majú určitý účel. Takže ja nepred, neviem predkladať e, takéto pozmeňujúce návrhy ohľadne sociálneho bývania v Holandsku, ale predsa len chcem pripomenúť, že je tu protokol o službách vo všeobecnom záujme. A dôležité je, že v správe komisie nám predsa len niečo chýba v tomto duchu a určite si vážim návrh a správy, ktorý je k dispozícii a môžem súhlasiť s mnohými tými postrehmi tam vyjadrenými a som pripravený debatovať aj ďalej na tú tému. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Linke. Ďakujem. Chcem sa poďakovať e, spravodajcovi za výbornú predlohu. Chcem reagovať na slova pani Kalas za liberálov, že tu ide len o konkurenciu a nie o sociálnu ochranu, nie o e, pracovné právo, nie o ochranu spotrebiteľov. Je mi ľúto, ale jednoducho vám musím plne odporovať. Nie je to tak. Keď sa obzrieme po svete, tá tam, kde máme najväčšie úspechy práve v e, práve e, hospodárskej súťaže, tak to je tam, kde je najlepšia situácia pre občanov, pracovné právo, sociálne právo, najlepší sociálna ochrana. Tam existuje sociálny zmier. To sú práve veľké výdobytky, a veľmi správne a nevyhnutné, aby sme tento holistický prístup, ktorý už v minulom legislatívnom období sme vždy práve tam, kde išlo vnútorný trh o hospodársk- e, právo hospodárskej súťaže, sme vždy používali tento holistický prístup, že sme si povedali, že je to spoločný komplex ustanovení, ktoré hm, znamenajú úspech e, hospodárskej súťaže a prístup spravodajca je preto podľa mňa správny a nie ten, ktorý navrhuje liberálna frakcia. I'm um, sorry, I'm seeing... Prepačte. Takže neviem, teda Zelený alebo Andrea Schwab. Ďakujem. I za mňa chcem poďakovať eh, pánu Koferatimu e, eh, skoré uzdravenie ten návrh je naozaj pozitívny. Myslím si, že politika hospodárskej súťaže e, v rozpore s tým, čo bolo povedané, nie je samoučelná, je prostriedkom, e, kde e, účitok má nakoniec spotrebiteľ, konečný spotrebiteľ. Preto sa pýtam, či by nebolo tu správne E, to pozitívny vplyv na spotrebiteľa a malé a stredné podniky e, by sa tu mohli vyzdvihnúť, tak ako to vlastne bolo už spomenuté. Druhý bod, ktorý je pre mňa dôležitý, je ten, že e, politika v hospodárskej súťaže je vlastne politika presadzovania, ktorá presadzuje existujúce európske práva. Tu sa deje vlastne málo, pretože veľmi často kým implementujeme prvé návrhy. Už tu máme nové, nové návrhy, bez toho, že by sa preverilo, či tie, ktoré boli e, regulérne prijaté, či boli správne, alebo či boli vôbec implementované. Na to by som uviedol, mohol uviesť e, veľa príkladov. Pozrime sa na odsek 5, kde ide kolektívna e, právnu ochranu. Tu by som ale navrhol, aby sme počkali ako bude vyzerať e, implementácia smernice o náhrade škôd v členských krajinách a pozrieme sa potom, či treba ešte e, čo si doplniť, alebo či to malo úspechy, ktoré by sme požadovali k tomu a k ďalším témam mám, e, som predložil rôzne návrhy. Chcem poďakovať našej tieňovej spravodajkyni Eve Paunovej. Dúfam, že to bude v konečnom dôsledku, eh, v dôsledku stanovisko, ktoré veľmi pomôže gestorskému výboru. Ďakujem. Cool, just listening to that, some thoughts from me. Ah. Takže naozaj na základe toho, čo som si vypočula, tak eh, hospodárska, teda, hospodárska súťaž je veľmi základnou vecou v rámci politiky a je dôležité, že keď nebudeme mať takúto férovú, korektnú hospodárskú súťaž, tak nebudeme mať fungujúci vzorný trh. Týka sa to lepších cien, lepších investícií a nakoniec je to na prospech spotrebiteľov. Takže nemôžeme povedať, že hospodárska súťaž tu nie je pre spotrebiteľov, veď je to v ich záujme samozrejme. Je, je to v rámci jednotného trhu, takže trhu, pardon, a samozrejme moje podmienujúce návrhy sa budú týkať e, toho, že tu trhy sa aj zužujú, napríklad sektor telekomu a ceny idú hore, investície klesajú a nakoniec potom to je na úkor rozvoja daného odvetia. A to nechceme v tejto digitálnej ére. Takže pristupujeme k hlasovaniu.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 So the first vote is... Prvé hlasovanie, kolegovia, sa e, týka správy a fan a e, smerom k zlepšenému e, riadeniu jednotného trhu. Pozmejúce návrhy 26, e, 34 e, a 79 boli stiahnuté, e, z, teda išlo o návrhy z dielne ALDE to vzal i spravodajca. Hlasujeme o 128. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa, e, príjma sa. 129 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. So that's rejected. Zamieta sa. 130 a 131 boli v kompromise, takže osmička, kto je za 8, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Odsek 1 za, proti, prepáčte, pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamietá sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, e, prijíma sa 1, 3, 3 za, proti, zdržal sa niekto, e, padá. 1, 3, 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 135 sa stiahlo. Kompromis 2a za, proti, to si preveríme. Prijíma sa. 137 sa stiahlo. Kompromis 3 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 19 za, proti. Zdržal sa niekto. To si preveríme. zamieta sa a ďalšie boli stiahnuté. Teda kompromis 4 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 26 prevzal spravodajca za, proti 140 e, e, bolo stiahnuté, kompromis 5 za, proti príjma sa 100, e, 4, 2, za, proti príjma sa 143 za, proti príjma. Preveríme si. padá. 144 za, proti, príjima sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 134 prevzal spravodajca, prepačte, 34, 34 za, proti, zdržal sa niekto, padá. 40 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. Preveríme si. 40 si preveríme. Prijíma sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 154 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 43 za, proti, držal sa niekto, e, zamieta sa, kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 158 za, proti, 158 ešte raz za, proti, preveríme si. Príjma sa. 157 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 48 a 49 za, proti, to si preveríme. Príjma sa. 51 za, proti, zdržal sa niekto, Preverme si ešte raz 51. Prijíma sa. a neprešlo, 160 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 52 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, ne, zamieta sa. 162 za, proti, preveríme si. Príjima sa. 1 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 5-6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 1-6-4 za, proti, zdržal sa niekto. Toto ešte, toto naopak padá. 58 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 59 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Aj 60 sa zamieta. 61 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 62 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 63 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 165 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 64 ešte si preveríme 165. Preverujeme 165. 64 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kom, ešte si preveríme to. Príjma sa. Kompromis 12 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 66 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 67 za, proti zdržal sa niekto. Príjme sa 68 za, proti zdržal sa niekto. To si preveríme. Zamieta sa. Kompromis 13 za, proti zdržal sa niekto. Príjma sa 71 za, proti zdržal sa niekto zamieta sa 72 za, proti, zdržali sa, príjma sa 73 za, proti, zdržali sa, príjma sa 74 za, proti, zdržali sa. 74 by sme si mohli preveriť. Zamieta sa. 75 za, proti, preveríme si. Zamieta sa. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 171 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 78 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 79 bolo stiahnuté, 80 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 172 za, proti, príjima sa. 173 za, proti, zdržali, príjima sa. 173 ešte raz preveríme. Zamieta sa Príjma sa 175 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 176 za, proti, zamieta sa 177 za, proti, príjma sa 178 za, proti, príjma sa 179 za, proti, príjma sa 14a za, proti, príjma sa 82 za, proti, príjma sa 83 za, proti, Príjima sa 8-4 za, proti. Príjima sa 1-8-2 za, proti. Zamieta sa 1-8-3 za, proti. Príjima sa 8-5 za, proti. Príjima sa 8-6 za, proti. Príjima sa 8-7 za, proti. Zdržali sa. Príjima sa 8-7 184 za, proti, príjima sa, 185 za, proti, príjima sa, 88 za, proti, príjima sa, 88 za, proti, príjima sa, kompromis 15 za, proti, zdržali sa, príjima sa, 94 za, proti, príjima sa, 95 za, proti, príjima sa, 96 za, proti, zamieta sa 97 za, proti, preveríme. Zamieta sa 198. E, Deväťdesiat osem za proti. Prijíma sa 188 za, proti, zdržali sa, príjma sa 189 za, proti, príjma sa 190 za, proti. Podľa mňa to je prijaté. Preveríme to. 190. Príjma sa. 191 za, proti, zdržali sa to si preveríme tiež. Prijíma sa. 99 za, proti, prijíma sa. Kompromis 16 za, proti, prijíma sa. 103 za, proti, zamieta sa 1, 104 za, proti, zamietá sa 105 za, proti, Zamieta sa. 107 za, proti. Zamieta sa. 106 za, proti. Príjima sa. 193 za, proti. Zamieta sa. 194 za, proti. Pardon, vypadla 194. 108 tiež mimo. za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 110 za, proti, zamieta sa. Kompromis 17 za, proti, to si preveríme. Prijíma sa. Kompromis 18 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 1-4 za, proti zdržal sa niekto, vypadáva 116 e, za, proti. To si preveríme. Prijíma sa. 196 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 32 za, prepačte, kompromis 19 k odseku 32 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmeň si návrh číslo 1, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 120 za, proti, zdržal sa niekto, vypadáva. 2 za, proti, príjima sa 1, 2, 1 za, proti, príjima sa 1, 2, 2 za, proti, príjima sa 1, 2, 3 za, proti, príjima sa 1, 2, 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 3 za, proti, príjima sa 1, 2, 5 za, proti, príjma sa. 126 za, proti, príjma sa. Vypadáva, pardon. 127 za, proti, príjma sa. 4 za, proti, príjma sa. 5 za, proti, príjma sa. 6 za, proti, príjma sa. 7 za, proti, príjma sa. Teraz hlasujeme o návrhu stanoviska. this minute. Okay, just to, on page 9, Ešte pozmeňujúci návrh 99 musíme hlasovať. Osmička vypadla, pretože sme prijali 191, takže pozmeňujúci návrh 191 sa prijíma nie pozmeňujúci návrh 99. Ďakujem vám za toto. Teraz hlasujeme o stanovisku v pozmenenom znení všetci elektronicky. Hlasujeme. Electronic. Three more. Ešte traja chýbajú. Ešte dvaja. Ešte dvaja. Ešte jedna osoba. To som ja. Ďakujem. Ja som tá osoba. Prijíma sa 22 hlasmi proti e, štyrom. Uvidíme, či vlastne to pôjde do pléna. Môžem sa teraz spýtať spravodajcu. Um, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za túto veľkú podporu správy Prechádzali sme burlivými vodami počas diskusie, ale som veľmi rada, že môžeme vyslať takýto silný signál z IMCO. A myslím si, že teraz je dôležité, aby sme presadili správu na hlasovanie v pléne, pretože, ako som pochopila, nebude to také jednoduché, ale myslím si, že je to naozaj dôležité ak sa nám to nepodarí, tak oslabíme, podkopeme náš vlast, podrazíme náš vlastný výbor. A teda ešte e, snad jedna poznámka k hlasovaciemu zoznamu. E, vlastne to beriem späť. V neposlednej miere snáď ešte chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielajú na tomto procese, všetkým ďalším tieňovým spravodajcom, poradcom a všetkým zo zo skupín e, Sophie, predovšetkým, ako som už povedala včera, ďakujem vám všetkým. So thank you very much to everybody who's... Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom zúčastnili. Teraz prejdeme k správe Ildiko Galpelc, Európsky semester pre, ekonomickú, eh, pre koordináciu ekonomických politík, implementácia priorit 2015. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Odsek 2, pardon, Pozmeňujúci návrh 8 odsek 2 za, proti, zdržal sa niekto. E, zamieta sa kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 12 za, príjima sa. 13 za, proti, príjima sa. 14 za, proti. Preveríme si. Zamieta sa 15 za, proti. Kompromis 15 sa zamieta, 16 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa 17 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa 18 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa 19 za, proti, príjima sa 20 vypadla, 21 za, proti. Preveríme. V poriadku, prijíma sa. 22 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Prepačte, prepa- 22 e, pa, vypadáva. Ešte raz 22. Budeme hlasovať o 22 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa. 23. Ústna pozmeňujúca poznámka pani Grapíny, ktorá tu nie je. Treba vymazať e, slova navrhuje vymazať slova is also concerned that a tak ďalej member state. Takže hlasujeme o tejto ústnej pozmeňujúcej poznámke vymazať tieto slova. So if we agree with the oral amendment, Takže máme, ak súhlasíte s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom, musíme hlasovať len o prvej časti. Takže súhlasíte? s, s ústnym pozmeňujúcim návrhom, takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu ako celku bez týchto slov za, proti. Preveríme. Prešlo to. 24 za, proti, zdržal sa schválené, 25 za, v dvoch častiach, za prvá časť za, proti, zdržal sa schválené, druhá časť za, proti, zdržal sa, preveríme. Schválené. 27 za, proti, zdržal sa, zrúst, proti, 26 za, proti, zdržal sa neschválené, 28 za, proti, zdržal sa schválené, kompromis 3, prvá časť za, proti, zdržal sa schválené, druhá časť za, proti, zdržal sa schválené, 34 za, proti, schválené, 35 za, proti, zdržal sa Preveríme. 35K. Neprešlo. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, schválené. 5 za, proti, zdržal sa, schválené. 43 za, proti, zdržal sa, schválené. A kompromis 6 za, proti, zdržal sa schválené, 44 za, proti, preveríme. Neschválené. 48 za, proti, zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, neprešlo. 49 za, proti, zdržal sa schválené, 50 za, proti, zdržal sa schválené, 51 za, proti, zdržal sa schválené, 52 s ústnym pozmeňujúcim návrhom pani Grapiny za, proti, zdržal sa dnes prešlo 53 za proti, schválené 54 za proti, zdržal sa e, neschválené. A teraz budeme hlasovať o stanovisku ako celku. schválené počtom 30 hlasov za, 7 proti, 2 sa zdržali. Ďakujem. Ladies and gentlemen, we need to start. Takže dámy a páni, musíme začať s ďalším bodom programu, pretože to musíme skutočne dokončiť do, do 10 minút pred 12, keď jeden z hostí musí odísť. Ďalším bodom programu je a zmením názov. pretože jednoducho neviem sa vysporiadať s tým e, negatívnym výrazom, to sú náklady za to, že nebudeme mať Európu. Teraz budeme mať prezentáciu dosledovania štúdie, ktorá sa robila o výhodách a prínosoch spolupráci v rámci jednotného trhu. Máte ešte, prosím, nejaké ďalšie návrhy, čiže výhody spolupráce na jednotnom trhu? alebo prínosy. Môžete navrhnúť aj iné názvy, ak chcete. Teraz iste si pamätáme, že pred mm, rokom sme mali túto štúdiu a vyvolala veľký záujem, keď sme hovorili o tom, že kde sú výhody ďalšieho prehobovania spolupráce na jednotnom trhu. A poverili sme vypracovať ďalšie správy PRS a je to v rámci našich vlastných e, výskumných služieb v parlamente a sme veľmi radi, že je tu pán Jordan, ktorý je výkonným riaditeľom a vedúcim hodnotiaceho odboru a ďakujem aj veľmi pekne Markovi Harberovi, môjmu predchodcovi ako predsedovi, členovi Vysokej pracovnej skupiny a všetkým ostatným, ktorí prišli. Pokiaľ viem, niektorí naši poslanci museli ísť na iný výbor, ktorý je ktorý beží súčasne s nami, ale to v žiadnom prípade nenaznačuje, že by podceňovali význam tejto správy a ja viem, že ich asistenti veľmi pozorne počúvajú, takže teraz dávam slovo Jordanovi, aby uviedol svoje názory. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vždy mi je veľkým potešením a cťou, keď sa môžem vrátiť do výboru IMKO. Väčšinu obsahu nechám Žákovi a Malkomovi samozrejme, ale chcem len povedať, že a pripomenúť nám, že EPRS to je naša e, výskumná služba, rešeršná služba parlamentu, e, ďalej pracovať na tomto e, projekte. A náš posledný odhad ročných prínosov väčšieho konania na Európe je 1,6 triliónov úr e, e, a z toho 1,6, 1 trilión zodpoveda alebo je výsledkom vnútorného trhu. My predpokladáme, že je to ešte 450 miliard a 650 miliard za služby, tovary a ostatné časti vnútorného trhu. Takže koordinátori v IMCO žiadali odpovede na ďalšie otázky, ako dosiahneme európsku pridanú hodnotu. Mali sme tam e, panel, kde bol bývalý riaditeľ DG Trh, komisii, pán Daly, potom profesor Fabricio Coricelli z Parížu, ktorý je autorom správy, úplne nezávislej správy od nás o pridanej hodnote európskej integrácie použil kontrafaktuálnu analýzu a to sme uplatňovali aj na vnútorný trh. A Jacques a Malcolm samozrejme, ktorých veľmi dobre poznáte. Mali sme štyri brainstormingové zasadnutia, bolo to veľmi vzrušujúce. Možno to ale nie je odrazené v tom texte, ktorý máte pred sebou. Tieto tri podklady, ktoré máte pred sebou, sú stručným úvodom Žaka a pána Koričeliho. Sú to len návrhy, ktoré sfinalizujeme v svetle dnešnej diskusie a potom pripravíme úplnú dosledovaciu správu výboru hneď, ako to bude možné. Toľko za mňa, pani predsednička. Takže rád by som teraz odovzdal slovo Malkomovi a Žakovi. Koľko sú tie čísla? Ten prínos? Povieš ho ešte raz? Celkový odhad je 1,6 triliónov, z toho 1 trilión zodpoveda je, je za jedno, z jednotného trhu a možno 1,2 triliónov, ak tam dáme ešte aj energiu, ktorá je súčasťou vnútorného trhu. Ja som myslel 1 trilión pre tú oblasť, ktorú pokrýva IMCO. Takže pamätajte na to. Ďakujem veľmi pekne a odovzdávam, kto bude hovoriť teraz, o Žák alebo Malkom. Takže vítaj Malkom. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a v prvom rade sa chcem poďakovať výboru za to, že mi dal túto vynikajúcu príležitosť stráviť množstvo hodín v rámci veľmi stimulujúcich energických diskusí o e, budúcnosti EÚ. Keď som mal tvoju stoličku, som nemal toto potešenie, takže ďakujem. Kým sme na tomto pracovali, tak som si uvedomil, koľko práce odviedol tento výbor nielen počas môjho predsedníctva, ale aj za posledných 10 rokov, ako aj v tých iných obdobiach, keď sme robili na jednotnom trhu, koľko sme spravili na reformovanie a zlepšenie jeho podmienok. A teraz, keď som odišiel z parlamentu, tak nás ešte stále frustruje skutočnosť, že nedosahujeme jeho plný potenciál. A videli sme a počuli sme ten potenciál, ktorý je vyjadrený v peniazoch. To sú tie náklady na to, že by sme nemali Európu. A ja som za to, aby sme ten názov zmenili. A to jadro, o čom sme hovorili, sa týkali tých zásadných základov jednotného trhu a toho, ako by sme to všetko mohli zlepšiť. Došlo k e, akcelerácii diskusie o digitálnom jednotnom trhu, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme neumožnili príliš veľké vzrušenie okolo tohto, ktoré by nám odputalo pozornosť od základného problému, to je správne fungovanie základných stavebných kameňov jednotného trhu a e, presadenie vzájomného uznávania a slobody prístupu na trh pre tovary a služby, ako slúbujeme v každej legislatíve, ak neuvidíme tú ochranu, ktorú sme slubovali, že budeme v celej EÚ poskytovať konzistentne a nebude to ochran- dobre fungovať, a kým sa neotvoria trhy verejného obstarávania a nebude dobrá legislatíva, tak či máme digitalizáciu alebo nie, tak vieme, že ten potenciál nedosiahneme. A práca na digitálnom jednotnom trhu prináša v sebe to, že sa oboznámujeme s rozdielmi v cenách za tovaria a služby, ktoré nie sú digitálne, sú tu od začiatku vzniku jednotného trhu, boli tam aj v 80. rokoch, boli tam blokové výnimky napríklad a to vytvorilo cenové rozdiely medzi krajinami a preto kupujúci nemôžu získať najlepší deal za najlepšiu cenu a niekde ísť. Tieto digitálne nástroje len odhalujú túto skutočnosť, že musíme konať aj na politickej úrovni, aby sme zabezpečili lepšie fungovanie jednotného trhu. Takže pokiaľ ide o nás, my nevidíme žiadnu potrebu alebo nejakú možnosť zázračného legislatívneho riešenia. Všetko sa vracia k tej základnej otázke, ktorá aj podmiení odporúčania, ktoré Žak potom predniesie. Je to výsledok našej spolupráce za mnoho rokov, bude hovoriť potom o nich podrobnejšie z hľadiska svojich znalostí môj pohľad je taký, že musíme nájsť spôsob, ako e, dať vlastníctvo a rozvoj, tú hodnotu tohto e, majetku, ktorý bodujeme, to je ten jednotný trh, do ktorého sme venovali toľko času, energie a peňazí, aby tento majetok naozaj dobre fungoval. A e, problémom je to, myslím si, že na administratívnej úrovni členské štáty sa ešte stále boja, že existujú oblasti, kde by nechceli mať e, realizované záväzky jednotného trhu. Možno majú na to dobré dôvody, ale faktom je, že my nehovoríme o tých problémoch, ktoré by oni mohli mať nejakým štrukturovaným spôsobom. Platí to najmä pre oblasť služieb, Poznáme ten notifikačný proces, mali sme tam aj spravodajcu a vieme, že členské štáty prinášajú stále nové, nové obmedzenia pre poskytovanie služby. Služieb tie sa nedokumentujú, neodôvodňujú primerane a je to taký e, proces erózie toho majetku, ktorý sme spoločne vybudovali. A musíme prestať uvažovať o jednotnom trhu, musíme uvažovať o tom, ako o E, vzácnom majetku, ktorý je našim spoločným vlastníctvom a našou záujmom je, aby to fungovalo lepšie a nie je v našom záujme, ak sa jednotliví členovia snažia rozbíjať okna alebo zatvárať dvere na tejto úžasnej budove, čo spôsobuje jej horšie fungovanie a frustruje tých, ktorí sú vo vnútri tejto budovy, ktorí by mali mať osoch z toho a to sme my všetci. Takže sme venova- musíme venovať veľkú pozornosť tomu, ako prezentujeme túto politickú výzvu a ako zabezpečíme skutočné vodcovstvo. A keď si prídeme tie jednotlivé odporúčania, tak to uvidíme. A sú veci, čo môžeme urobiť aj v legislatíve, ale to musí byť podporené politickými vodcami. Jedna z iniciatív tohto výboru z posledných 5 rokov bolo presadzovať riadnu integráciu jednotného trhu do európskeho semestra, tak aby to bolo súčasťou hospodárskeho výkonu EÚ. A v tejto oblasti sme dosiahli veľký pokrok, takže samozrejme, že žiadame o posilnenie, ale potrebujeme aj lepšie informácie a údoje, aby sme mohli merať stav jednotného trhu v danom okamihu. A preto to, že sa zaoberáme počtom napríklad porušovacích konaní. Máme ich dosť, budeme o tom hovoriť o nedostatkoch tohto procesu, ale ak by sme lepšie monitorovali počet podaní členských štátov, aby sa vzdali svojich povinností vyplývajúcich z jednotného trhu, to by nám ukázalo, kto nepodporuje to, aby jednotný trh lepšie fungoval. Okrem toho musím povedať, že nás skutočne podporuje najvyššia úroveň vlád, a to znamená Európska rada, pretože táto zmena v semestri nebude fungovať, pretože pokiaľ semester neukáže, že sú tu dôležité ekonomické ukazovatele, teda pokiaľ to neakceptujú premiéry a ministri pre hospodárskú súťaž, tak nedosiahneme veľký pokrok. Čiže musíme uvažovať najprv o politickom vodcovstve a líderstve. E, štúdia identifikuje tento potenciál a všetky možnosti, táto štúdia Európskeho parlamentu je to skutočne triliónová príležitosť EÚ a to je niečo, o čom by mali dokázať hovoriť premiéry a chodiť do svojich parlamentov a povedať, že musíme pracovať na tom, aby sme uvoľnili túto hodnotu, aby sme dosiahli úplnú ochranu spotrebiteľov, aby firmy mohli mať lepší prístup na jednotný trh. Čiže toto je to zviditeľnenie, ktoré potrebujeme. Takže táto práca potrebuje podporu na vysokej úrovni. A s týmto úzko súvisí aj fakt, že jednotný trh a témy, ktoré sa ho týkajú, potrebujú tieto témy jedno, jednoznačne výraznejšie, zviditeľnejšie aj na ministerskej úrovni. Pretože sa nejak rozptýlilo to zameranie na jednotný trh. A je to skôr zabalené do viacerých e, dosť vágnych e, kompozícií o tom, ako e, funguje ten jednotný trh. Čiže treba jednotný trh a ochranu spotrebateľa dať do jednotnej súvislosti, ako je to jeden celok teda. Čiže aj príslušní ministri by sa mali k e, tomuto veľmi jednoznačne vyjadriť a oni sami by mali mať tú zodpovednosť, aby o tom rokovali na Rade EÚ. Preto to tak zdôrazňujeme, máme konkrétne odporúčania ich celý rad a tieto by mali napomôcť procesu s tým, že sa posilnia základy jednotného trhu, ale Vzhľadom na to, že je to ozajstný kapitál, niečo cenné, čo si každý váži. A to nie je len tak, že to tu spadlo z neba. A sú okolnosti, ktoré vieme pochopiť a sú odôvodnené a to sú procesy, ktoré teraz ale neprebiehajú a samozrejme je to kompatibilné aj s digitálnym jednotným trhom, samozrejme. To nespochybneme. Ide o to, aby, ale teda sú tu výzvy ako energetika a tak ďalej, tiež musia fungovať podľa tých istých zásad. Takže ja si myslím, že toto je, sa prejavuje veľmi jasne a nakoniec aj Joe povedal, že mali sme veľmi zaujímavé stretnutia. Áno, mali sme, ale tá výzva pred nami všetkými je tá, aby ten jednotný trh bol funkčný a zaujímavý pre všetkých. A, a zdá sa, že tento kapitál, čo máme v rukách, ako by sme nedoceňovali. A tá výzva, ktorá pred nami je, <laughs> tu musíme správne odkomunikovať. Možno niektoré tie aspekty treba doladiť, ale je dôležité poznať aj vašu perspektívu na túto tému. Či je to úplne idealistická záležitosť, alebo môžeme naozaj spoločne pracovať a pracovať aj na koncepcii, aj na politickej stratégii, aby sme sa k tomu cieľu dopracovali. Ďakujem. Malcolm, ďakujem ti za tvoje, tvoje nadšenie a prvnež by sme e, pokračovali. Chcem ešte povedať, že to, čo sa udialo včera, a dnes to je v novinách všade, veľké titulky. Jeden z najväčších výrobcov Eh, absolútne bezohľadne porušil eh, zásady jednotného trhu. Proste v podstate eh, vieme, že to je úplne hrozné, že v podstate existujú spoločné normy, ktoré viažu jednotný trh a tými sa riadi tento trh a každý si myslí, že aké sú robustné, pevné tie zásady a Všetko toto sa podkope zrazu. Je ľúto. Áno, súhlasím, že treba zabezpečiť, aby jednotný trh fungoval aj v službách, aj digitálnej ekonomike a tak ďalej, ale veľmi naliehavo musíme e, podnetiť veľmi jednoznačné prísne vyšetrovanie ohľadne toho, čo sa deje v automobilovom priemysle. Že proste máme určité normy a predsa sa tieto podrývajú, podkopávajú. A máme určité normy, predsa, ktoré platia v rámci jednotného trhu. A keď niekto taký veľký ako Volkswagen, ja viem, že vy máte radi auta, ale eh, keď sa začne niečo takéhoto diať v automobilovom priemysle, tak čo potom v iných odvetviach? Takže možno sekretariát navrhne aj E, cestu k tomu, že by sme sa mohli už čoskoro venovať aj nejakému uzneseniu na túto tému. Takže by sme takýchto predstaviteľov potom prizvali aj na budúce zasadnutie INKO na budúci mesiac. Myslím, to by bolo asi príliš neskoro. Vzhľadom na to, že tu je v sádzke dôvera verejnosti. Takže musíme zabezpečiť, že naozaj náš jednotný trh je robustný a treba konať v tejto chvíli, kedy nastala táto situácia ozaj veľmi vážna. Prepáčte, že som odviedla tému, že som odbočila. Nech sa páči, Malko. Ďakujem za slovo. Pán Pelkmans má slovo. Takže nadviažem na to, o čom sa hovorilo. Prečo? Že toto objavili v USA a prečo e, vlastne USA hrozí sankciami? A my nie sme schopní prísť e, s tvrdými sankciami, ktoré by odradili od takého konania. No, dovolte doplniť niekoľko vecí, ktoré sa týkajú konkrétnych krokov. Aha, ešte toto, to nadšenie. Áno, samozrejme. Je to aj to, čo hovoril Malcolm, e, bolo predchnuté aj veľkou citlivosťou k téme. A samozrejme, je tu oveľa viac, je viac v sádzke, než e, len niektoré detaily e, tohoto jednotného trhu. A pokiaľ ide o materiál, no, stačí vám jednoduchý, krátky, ktorý si dokážete prečítať, alebo do aké hĺbky teda pokračovať. Ku konkrétnym veciam nebudeme zachádzať úplne do detajlov, pretože na jednotnom trhu ešte viete vytvoriť nekonečné zoznamy s detailmi a tak ďalej. Ale Nebudeme sa venovať detailom, len spomeniem hlavné niektoré veci, ktoré zapadajú alebo vytvárajú e, taký celkový obraz. Isté, treba presadzovať plnenie a dodržiavanie pravidel a niektoré európske orgány, vrátane vás, možno aj členské štáty a ich postoje, to tu je tiež odrazené, znázornené na tých niekoľkých stranách. A teda toto všetko je nesmierne dôležité a Malcolm už na to poukázal. Členské štáty, či tieto napríklad systematicky kontrolujú, ako oni sami vlastne kontrolujú, ako funguje jednotný trh v rámci danej krajiny, svojej krajiny. Však aj tam dochádza k deformácii trhu. A ako to odôvodňujú potom tieto štáty? Prečo existuje nejaký mechanizmus EÚ, ktorý vlastne prekonáva tieto odôvodnenia a pre, e, keď hovoríme o jednotnom trhu, naozaj sú tu obrovské deformácie. A ťažko to je nejak odôvodniť. Prečo máme mechanizmy, ktoré to riešia. A obvykle sa to ospravedlňuje tým, že áno, ale klíma, alebo bezpečnosť, áno, alebo toto, alebo ono. Čiže výhovorky existujú na deformácie a tie môžu byť veľmi vážne, tie deformácie. Chcem zdôrazniť aj toto. Čiže digitálny jednotný trh už začal fungovať vlastne už takých 4-5 rokov funguje, už to nie je nejaká novinka, pravda? A teraz vidíme zrazu, aké to je celé komplikované. My máme tu predsa zákony a slobody vnútorného trhu, ale proste máme aj súkromné právo, ochrana údajov a tak ďalej. Takže politické líderstvo dôležité. Proste nejde o to, aby lobistické skupiny to mohli ovplyvňovať príliš. Predsa keď chceme, aby jednotný trh fungoval, e, tak nemôžeme proste dopustiť, aby tie lobistické skupiny mali až taký vplyv. Teraz napríklad sa hovorí aj o zablokovaní nejakých dohôd, ale nejaký, niektorí z kolegov nakoniec predložia aj správy do parlamentu v tomto zmysle. Proste tu nekonečný počet rôznych záujmov, často si protichodných záujmov, a preto toto si vyžaduje ozajstného lídra, alebo líderstvo ako také. Niekto povie, áno, je to je jednoduché, ale potom však odídem odtiaľto. Ale dôležité je, že sme za to, aby sa systematickejšie pristupovalo k tejto téme na najvyššej úrovni EÚ. Áno, samozrejme. Nede sa aj vždy do detajlov, ale dôležité je, aby to líderstvo tam bolo. Čiže nezachá... netreba do detajlov zachádzať, ale treba preseknúť niektoré tie zaujímavé skupiny. Ja viem, že je to ťažké. A v roku 2005 napríklad Rada EU vydala vyhlásenie predsedov, že európska energetická politika predtým, proste než bola eh, Lisabonská zmluva, tak neexistovala vôbec taká nejakáto možnosť. No, čiže Rada EU by mala tlačiť určitým smerom niektorú túto E, túto politiku nejakým smerom, hoci pre niektorých e, predstaviteľov to môže byť aj dosť nepríjemné, ale je to nutné, pretože má svoje prínosy takýto prístup a okrem toho sú tam aj vedľajšie účinky z hľadiska bezpečnosti a tak ďalej. Čiže môžeme to aj neurobiť, alebo to urobiť pomaly, ale hovorím, to je veľmi významný pilier. Ďalšie sieťové odvetvia, napríklad nákladná dopravná doprava, nákladná doprava, pardon, e, železničná predovšetkým. To znamená dosť komplikované, ale to neznamená, že keď je to komplikované, tak sa to nemá robiť. Infraštruktúra železníc e, veľmi úzko súvisí aj s železnicami vnútorného trhu a dlhodobo to môže byť 500 miliard eur. A samozrejme, E, to súvisí aj s hustotou obyvateľstva, respektíve ako aj hustá tá sieť, aj od toho sa budú odvíjať e, aspekty trhu. Čiže lepšia regulácia, často, možno až príliš často, sa e, prezentuje ako deregulácia, alebo sú tam pokusy do istého miery podkopávať sociálny štát alebo sociálnu ochranu a tieto zásady. A Mami Genevieve de Pons pred niekoľkými týždňami prišla s vynikajúcim materiálom a nakoniec mala na starosti niektoré z týchto vecí. Na úrovni generálneho sekretariatu teraz je, pracuje e, e, vo WWF a toto je práve veľmi dôležité nariadenie, ktoré sa týka jednotného trhu. To nie je len o slobodách, ale aj o regulácii tá, toho, kde prestal náležite fungovať ten trh. Aj o tom to je. Čiže toto je zásadná vec. Ale zase, že v Bruseli je jedna vec tabu. Že lepšia legislatíva nemôže byť iná, než to, čo povie pán Timmermans. Nemám nič proti tomu, čo robí, ale čo táto veta? Musíte vidieť, aké je to ťažké. Prečo si nevyberieme 5 alebo 10 e, nejakých prípadov zlého, e, zlých predpisov? Hej? a budeme sa im najprv venovať. Takže áno, toto je tabu, niečo takéto povedať v Bruseli. A, a naozaj sa existuje aj zlá regulácia alebo zlé predpisy. Niekto by povedal, že ich je aj top ten ako najlepšia desiatka alebo najhoršia desiatka. No ale treba si pozrieť aj na to, že aké by boli náklady a aké by boli prínosy, pokiaľ by sa to zmenilo. Čiže zlé predpisy. Ak sa zbavíme tohto tabu, tak znížime aj náklady a zvýšime, zlepšíme tie prínosy. Bol by som viac než rád, pokiaľ by sa nám podarilo prelomiť to tabu aj tu v parlamente, kde viacero vecí, ako sa zdá, nechcú vidieť, sú slepí. A keď si zoberieme aj niektoré kontextové materiály, tak Ide o to, aby nám aj vnútorný trh fungoval čo lepš- čím najlepšie. Samozrejme, sú tu zmeny, globalizácia, digitalizácia, nové podnikateľské modely a trh sa mení veľmi rýchlo. A preto aj v mnohých prípadoch je potrebné uplatňovať iné predpisy. Vlastne tá ekonomika, to zdieľanie ekonomiky sa stáva takým dôležitým faktorom, že Česko to, to príde aj do vnútorného trhu, kde jednotné, jednotlivé členské štáty si povolia viac alebo menej predpisov a aby to zdieľanie ekonomiky e, sa šírilo rýchlejšie. A toto dôležité, aby sa našla rovnováha aj v rámci vnútorného trhu. Do akej miery sa to bude ignorovať, ale to tiež ignorovať nie je správne, ale aby sa umožnilo, že tieto nové podnikateľské modely začnú pôsobiť na prospech spotrebiteľov. Čiže tieto príležitosti treba využiť. Čiže nemali sme si nevšímať to, čo je správne. Správna regulácia, správne predpisy. Čiže môžeme sa pozrieť na veci, ktoré tu sú a ešte ich vylepšiť. Napríklad voľný pohyb kapitálu. Toto sme už dosiahli pred 25 rokmi, ešte vďaka Maastrichtskej zmluve. Ale e, pokiaľ je o kapitálový trh, tak tam to až tak dobre nefunguje. Takže ide o to, aby sme sa nedostali Vlastne ide o to, aby sme až tak úplne neza, neboli závislí na peniazoch z bank. A teraz to nie je veľmi šťastne riešené. Samotný unitárny patent tiež nie je unitárny ako taký. A to je veľmi silný nástroj. Prečo je takýto? ešte stále tam existuje viacero prekážok a pascí. Európa má byť inovatívna. A mám názor, ktorý si sa nemôžem úplne nejak dokázať, ale je veľmi dôležité, aby tzv. unitárny patent, ktorý je veľmi lacný, a v porovnaní s tými inováciami, ktoré s tými prišla za posledných 10 rokov komisia. A toto je dôležité. Takže mali by sme zabezpečiť, že keď na jednom kroku, na jednej úrovni ten patent začne fungovať, takže sme mali e, zjednodušiť celý systém na základe toho. A mali sme, by sme sa zbaviť toho odporu. Teraz, ako sa správajú členské štáty? Tie často, či už chtiac alebo nechtiac, brzdia jednotný trh. Keď tam príde nová legislatíva, táto môže ovplyvňovať vnútorný trh a potom prečo všetky členské štáty si neurobia dopadové štúdie, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. V tomto smere predsa môžu fungovať konzultácie na úrovni lokálnych podnikov, ale aj zahraničných. Čiže ide o to, aby mm, predstavitelia parlamentov jednotlivých štátov sa pozreli na veci, ktoré predtým nevideli. A toto viaceré krajiny vlastne nerobia. Nerobia tie dopadové štúdie systematicky. A veľmi zriedka testujú dopady jednotného trhu. Takže koľko je takých krajín, ktoré majú určitý rámec alebo ideológiu, alebo čo si ako zastrešenie e, tých dopadových štúdí. Možno 5-6 krajín je takých, ktoré to majú. Takže ďalší aspekt je centralizácia. Členské štáty, predovšetkým vtedy, keď majú nejaké vnútr- národné regulačné orgány, tak majú samozrejme e, záujem o posilňovanie centralizácie Napríklad pri energetickej únii alebo v digitalizácii tam to môže byť pozitívne, alebo možno aj e, v železniciach, ale dôležité, aby tu dochádzalo k centralizácii v rámci EÚ, aby sa to všetko nerozbil, e, aby sa nerozdroboval ten trh, tak povediac. Čiže to celý zoznam dlhý, ale až taký dlhý zasa nie je. Zdá sa, že sa to nedocenuje dostatočne. Chcem ukončiť svoj príspevok tým, čo si tiež vyžaduje pozornosť. Ak jednotný trh sa stáva čoraz ambicioznejším, a je tomu tak, tak musí byť legitimný, musí byť akceptovaný. A s týmto sú problémy. A tieto problémy sa stali za posledných 10-15 rokov ešte vážnejšími. Keď si pozriem treba smernicu o službách, ale dá sa povedať, že tu e, sa v roku 2004 až 2006 hovorilo o úžasných veciach a teraz ako by to upadlo. A je tu mnoho ďalších vecí, o ktorých by sme v tomto zmysle mohli hovoriť. A je tu obrovský odpor aj nevôľa z hľadiska niektorých mimovládiek a toto by sme nemali povedať, že á, to je lavica. Nie. Je asi 5-6 odvetví, e, ovocinárstvo, stavebníctvo, turist, cestovný ruch, reštaurácie a tak ďalej. Alebo aj kamionová doprava, kde nízko kvalifikovaní pracovníci iba v týchto sektoroch boli zasiahnutí e, dosť dramatickým spôsobom. A toto nemôžeme ignorovať. A faktom je aj to, že v niektorých krajinách EÚ odbory reprezentujú hlavne pracovníci z týchto odvetví. A mnohí ďalší pracovníci alebo pracujúci nie sú v odboroch. Tak nemôžeme týchto ľudí obdivovať, teda, pardon, obsudzovať za to, že povedzme, e sa búria proti tomu, že teraz zarábajú len 50% oproti tomu, čo zarábali pred desiatimi rokmi. Čiže keď niekto aj chodí na kamione v západnej Európe a nemá vlastne žiadny sociálny alebo spoločenský život. V oblasti stavebníctva alebo ovocinárstva alebo aj pri spracovávaní mesa, mesopriemysle, tam tiež boli niektoré hm, proste také prípady, kedy došlo ku zneužitiu eh, situácie to proste nie je taký jednotný trh, ktorý chceme. A preto bude veľmi dôležité, aby sme hľadali aj na aspekt legitimity ako na niečo, čo má, e, čo si cení aj tú, tú základnú úroveň a tých pracujúcich, o ktorých som hovoril. Je to krásne, keď hovoríme, že áno, myšlienka jednotného trhu je úžasná vec, o tom my všetci traja hovoríme. Ale sú to aj samozrejme politické dôvody. A aspekt legitimity je dôležitý, aj keď e, môže mať e, možno obmedzené, ale veľmi bolestivé dopady, keď sa nebude rešpektovať. Ďakujem. We'll take a round of speakers. I, I'm left here the thing. Množstvo rečníkov tu máme. Už som to povedala viackrát. Prešli sme týmto cvičením identifikovať, prečo malé podniky nemajú e, dôveru. Minulý týždeň v, Spojenej, v Spojenom kráľovstve bola štúdia o malých a stredných podnikov a viac ako 6000 podnikov reagovalo. 47% povedalo, povedalo, že nevidia pridanú hodnotu v tom. Pardon, 47% povedalo, že vidí prínos v tom zostať v Európskej únii nevysvetľovali ale svetu, alebo my nevysvetľujeme svetu, čo robíme a nepomáhame im. My potom hovoríme komisii, identifikovali sme tento či onen zákon a potrebujeme tu konať. Je dôležité, aby ten, ten eh, poput, to tempo prichádzalo nielen tu z parlamentu. Mám tu zoznam rečníkov? Áno. Evelyn Dan, Anna Maria Dieter a potom Nikola. And I, uh, Kathleen. Ďakujeme veľmi pekne za, túto, za tieto zaujímavé úvahy. Samozrejme som sa tiež uh, tešila. Uh, bola som aj uh, tieňová spravodajkňa pre EPP. Teší ma, že tu uh, je Malcolm Harbour. Mali sme mnohé spory, ale našli sme i dobré, dobré zhody Eh, je to určite dobrá vec. Myslím si, že Mario Monti v jednej z filmových diskusí povedal, že vnútorný trh nie je sexy, ale môžeme ho, musíme ho sexy spraviť. Ako sa nám to môže podariť toto dosiahnuť? Už a tu pán Weltmans vlastne položil otázku, či chceme sa zamotať do detajlov, alebo chceme skôr naznačovať trasu, veľké e, línie. A chcem ešte naznačiť ďalšie slovo. Nechceme víziu, víziu, víziu, ktorá nás posunie vpred. Myslím si, že tento postup nestratiť sa v detailoch, ale ukázať, akým smerom ísť chceme, čo chceme dosiahnuť. Už tak to podľa mňa je správna cesta. A tu je tiež i to, čo v, v poslednom voľbnom období e, sme robili s Malkom, keď ste boli predsedom malkom tohoto výboru, že totiž sme sa musíme postarať o to, aby sme mali prístup holistický, kde vnútorný trh nie je len trhom pre hospodárskú súťaž, nie je to len e, trhom pre hospodárstvo, ale je to trh pre občanov. A to podľa mňa je to, čo práve e, potrebujeme riešiť, vychádzať e, z ľudí, aby sme ľuďom mohli ukázať, e, kde máte prínos EÚ a z tohto e, vnútorného trhu. To je ten správny postup. Ak som to správne pochopila, tak to je to i tá správa, ktorú sledujete s vašou správou, keď som tak narýchlo ňou preletela. Ale musím povedať, že presne som si ju nenaštudovala Mám na mysli i to, že v podstate u určitých tém musíme pracovať, aby sme sa nezamotali v detailoch, musíme i konkretizovať, o čo ide po tom, čo sme predložili tieto spoločné línie. A myslím si, že tu sú dva, tri body, ktoré by sme v podstate mali ešte si pozrieť bližšie, Ako by sme mohli pomôcť malým a stredným podnikom sa zorientovať na tomto vnútornom trhu? To samozrejme znamená postarať sa o to, aby dôvera občanov a spotrebiteľov do e, služieb e, smerovala. Tam sa totiž potom pre nich nachádzajú tie dôležité recepty, to samozrejme silne súvisí i s digitálnym vnútorným trhom, e, elektronickým, obchodom. Pardon. E, dôležitá otázka tiež znie, ako môžeme lepšie e, zdieľať informácie o tých výdobytkoch, ktoré máme. Napríklad konštatujem, keď, keď som v Nemecku, v Európe, zistujem, že keď sa hovorí o E, smernici o službách a tých jednotných kontaktných bodoch, kontaktných miestach, tak vidím, že podnikatelia vôbec netušia, že existujú takéto e, vymoženosti. Je, je to veľmi inovatívna časť e, smernice o službách a ľudia o tom ne, nevedia. Nemôžu to tým pádom ani využiť keď hovorím o tých single points of contact, o týchto kontaktných miestach, tak e, ľudia hovoria, že ich nevyužívajú, nepotrebujú, lebo o nich jednoducho nevedia. Preto je tu dôležité postarať sa o to, aby veci boli známe, aby ľudia mali e, pomoc, aby neupadli do tej, do tej pasce, že sa vytvoria neoprávnene problémy pre e, voľný pohyb služieb v Európskej únie. To, to sú také veci, ktoré treba riešiť. Drehý bod, druhý bod, a tam už aj uzavriem svoje úvahy, určite by tu bolo viacej, nechcem využiť celý čas, to je otázka e, tej e, sharing economy, ktorú ste spomenuli i v svojich záveroch, keď hovoríte, že by sme sa mali zaoberať i následkami tejto sharing economy a riešiť i e, otázky, či hm, to máme legislatívne riešiť, alebo ako by sme mali týmito otázkami e, zaobchádzať. A potom snáď ešte jeden bod. Napísali ste, e, že to má byť kolaboratívna e, lomeno vlastne zdieľajúca ekonomika. A tu počúvam z Európskej komisie, že už nehovoria o sharing economy, ale len o tej collaborative eh, economic, economy, čiže ekonomike spolupráce, pretože táto eh, kooperatívna eh, ekonomika je len tou malou časťou tej sharing economy. Máme to v oblasti vedy, univerzít, určite je to vec i dobrá, podporujem ju. Keď by sme tu mohli čosi urobiť, je to v poriadku. Ale Máme tu aj oveľa väčšiu časť sharing economy, ktorý by vypadol a to tam, kde nejde o spoluprácu medzi ľuďmi, ale o poskytovanie služieb, či už ide o hotelierstvo, o taxikárov. Kde nejde len o tých, ktorí ponúkajú, spolupracujú, Skôr opak, e, skôr je otázka, ako sa dostanem ja e, k slovu, ako môžem e, iným poskytnúť túto službu. Tu treba byť naozaj opatrnej k tejto otázke. A tu je i moja prozba, aby ste sa postarali ešte raz alebo zaoberali túto tému, pretože tu by sme nemali pripustiť, aby tým zmnožením pojmov tie skutočné problémy sa zastrú a v konečnom dôsledku sa neposkytnú tie dobré odpovede, ktoré sú potrebné. Toľko, myslím si, e, slova z mojej strany. Ďakujem. Informovali ma, že dnes Envy diskutuje o tom, ako máme reagovať na na tieto e, porušenia štandardov v, v automobilovom priemysle. Dnes teda v bode rôzne by som chcela diskutovať o tom, ako náš e, výbor by mal reagovať na e, možno, možné uznesenie a stanovisko budúceho pléna. Teraz koordinátori dostanú mail, ak by si mohli, sa oni mohli zamyslieť nad tým, aspoň s nimi, aby prebehla diskusia, kým odídeme dnes ráno na túto tému. Musíme vypracovať spoločné uznesenie. Prepačte, že toto oznámenie e, teraz hovorím. Pokračujeme. Dan. Ďakujem pekne. A ďakujem tiež všetkým rečníkom e, za e, účasť, hlavne Malkoma, tu radi vidím tu v Bruseli je veľmi dobre známy, ale oveľa viac je známy v mojom regióne West Midlands, kde, mu, kde má prezývku Mr. Internal Market, eh, Mr. Vnútorný trh. Niektoré body, ktoré tu nadniesol, vyzdvihujú význam tej správy, ktorú sme práve odhlasovali o lepšom riadení. To tiež zdôrazňuje tie indikátory, ktoré uh, spomenul uh, otázky porušenia. Takže ukazuje to, že treba si uvedomiť, aké sú prínosy dobrého fungovania vnútorného trhu. Uvedomujem si e, ten význam, že ako výber, výbor tu máme záväzky a tiež správa, ktorú pripravuje EKR, kde e, ide o e, mimocelné bariéry niektorých e, z dokumentov bola zmienka o tom, že množstvo e, členských krajín e, si, si neuvedomujú, aké možnosti im dáva spoločný trh. Takže moja prvá otázka obom rečníkom, ako ukážeme členským krajinám, že by mali prínos, keď na jednej strane sa údajne okresáva ich právo konať a tak, ako chcú pokiaľ ide o e, rozvoj vnútorného trhu, ako budeme e, im ukazovať a dokazovať, že je to niečo, čo z dlhodobého hľadiska je na, pre ich dobro. E, druhý rečník veľmi dobre pomenoval práve túto problematiku. Spomenul slobodu pohybu pracovníkov a je pravdou, že prehlbovanie spoločného trhu im e, očividne neprospel. A to je jeden z mnohých dôvodov, prečo mnoho ľudí e, v Spojenom e, kráľovstve chcú sa vzdialiť od prínosov spoločného trhu. Takže ako ukázať im, že tento trh tu niečo pre nich má, pretože keď im povieme, že je tu uh, trilión uh, uh, prínos, ťažko sa im to vysvetľuje, keď ma, dochádza k škrtom pracovných miest my im musíme pochopiť, že oni sú takisto spotrebiteľmi. Ale musíme ich ako spotrebiteľov presvedčiť, že vnútorný trh im e, čosi prináša, pretože momentálne vidia konkurenciu plynúcu z tohto trhu. Je tu mnoho prípadov, ktoré sa tu spomenuli. E, napríklad rozpráva o geoblockingu, pri geoblockingu nemáte prínos vlastne zo spoločného trhu vzdielané e, ekonomiky, napríklad e, stávky online alebo Uber. V mnohých členských krajinách je to, je to e, legálne, v mnohých je to spojené s, ako nelegálna vec s veľkými pokutami. Mnohé individuálne silné clá v niektorých členských krajinách Takže ako spojíme tieto dve veci, je moja otázka, pretože pre mnohých pracovníkov, hlavne e, menej kvalifikovaných, je to veľká hrozba. A druhá strana, e, rov, stránka rovnako, e, e, druhá stránka globalizácie e, je spotrebiteľský profit, to znamená mať väčší výber za lepšie ceny. Takže zo pár poznámok k tejto téme by e, ma potešilo. Anna Maria. Ďakujem. Vítaj, malkom tu späť medzi nami. Samozrejme, viem to veľmi dobre, zdieľam eh, tú víziu o voľnom pohybe, ale tiež tvoju frustráciu. Tvrdíme to už roky. Nedá sa jednoducho povedať k tomu, čo ste vypovedali E, povaha je tá istá a frustrácia sa e, zvýšila za posledné roky. Ak sa pozrieme na príklad smernice o službách, kde som bola za posledné e, v obdobie spravodajkňa, dostali sme to do rady o hospodárskej súťaži, že to bude na programe, koľko len bude treba a teraz vidíme ten výsledok, takže hoci to i je v záveroch rady, neimplementujú to. Takže otázka znie, môžeme e, naďalej e, viniť, ale je tu nedostatok e, vodcovstva. Máme tu tých vodcov, ktorých tu máme. Pozrieme sa na otázky e, migrácie, pozrieme sa na ten tlak na štáty. Je to pre Európu hamba a a ďalšie otázky izolácie, nacionalizmu. V podstate kvôli kríze, kvôli vysokej nezamestnanosti sme videli, že reakcie niektorých členských krajín boli presným opakom toho, čo bolo potrebné. Čím viac je to ekonomická kríza, čím viac sa e, uzatvárajú hranice, tým viac sa e, treba chrániť spoločnosti. Vieme, že je to opak, treba otvárať trhy, E, bojovať proti fragmentácii, implementovať odporúčania špecifické pre krajiny, aby sa vytvorilo zamestnanosť rast. My sa snažíme veľmi e, e, veci aktualizovať e, zákonom o jednotnom trhu. Teraz máme už trojku, kde ide o digitálny segment Výrazne sme s, e, e, s komisármi pracovali na e, veľmi tvrdé postihy pre porušenia. Máme tu podporu komisie v skutočnosti, že chcú byť veľmi tvrdí, pokiaľ ide o postupy pre porušenie. Máme tu peer reviews, európsky semester, odporúčania pre jednotlivé krajiny Pokúsili sme sa dať oveľa viac do centra, vnútorný trh. Snažíme sa e, meniť to každým ďalším predsedníctvom. Nič sa však nedeje. A pokiaľ ide o politickú agendu, prvý rok bol vlastne e, za, zahltený investičným plánom. Teraz sme to vlastne znova vzali zo stola rýchlením e, konaním v júni a júli ale teraz sú tu všetky tie rôzne nové problémy, geoblocking a tak ďalej, o ktorých ste hovorili. Zdieľam tiež váš pohľad na tú otázku, že, že chceme inovácie, zdieľaná kolektívna ekonomika. Mnoho politikov i v tomto parlamente v podstate nepochopilo ešte alebo sa nezhodlo na zmene našej úlohy to znamená, že my sme oveľa viac tými, ktorí veci e, sprostredkujú, uľahčujú, pretože e, digitalizácia je rýchlejšia než politika. My by sme mali byť oveľa skromnejší. Mnohí politici sa domnievajú, že politika má riešenie pre všetko, než podnikatelia alebo digitalizácia. Musím povedať, že je tu ideológia, toto ráno polovička hlasovala proti alebo sa zdržala, keď išlo o lepšie riadenie, pretože si myslia, že ide o znižovanie práv, ale ide predsa o znižovanie byrokracie. Mnohí kolegovia, ktorí si stále myslia, že jednotný trh je podniky proti spotrebiteľom. Nie je situácia win-win pre obe strany, takže môžeme sa pozerať i na e, seba samých. E, je to najväčší problém pre nezamestnanosť. Ich E, funkcia je vytvárať pracovné miesta a momentálne blokujú možnosti otvoriť trh so službami a to je pre nás jediná možnosť integrovať milióny priateľov, ktorí blížia sa do Európy a e, umožniť im pracovať. To je jediný postup, ktorý by vyriešil e, krízu migračnú. Ak nebudeme mať tento trh, inak by sme nemohli e, vytvárať pracovné miesta pre našich občanov, ale E, odbory to blokujú, ale moja krajina, Švedsko, e, minimálne u nás v Švedsku. Takže otázka znie, ako v tomto parlamente dáme e, tomuto trhu oveľa a jeho, jeho otázka má oveľa väčšiu dôstojnosť. Keď Juncker v svojom prejave o štáte, štát, stave únie hovoril o eurozóne, vytváraní fin- ministra financí, než že by do, do popredia dal integráciu spoločného trhu, boj proti fragmentácii, všetko to, o čom ste hovorili, že na e, programe EÚ e, e, pokrivkáva. Sú tu obrovské problémy, ktoré drobia e, eurozónu zo strany krajín, ktoré ani nie sú v eurozóne. Väčšina e, e, krajín mimo eurozóny, ktorí majú lepšie e, ukazovatele. Takže toto je ten problém našich vodcov kvôli Grécku a tak ďalej. Je zameranie skôr na záchranu eurozóny, než zachránenie spoločného trhu. Ďakujem. Sorry. Um... Myslím, že zostal ešte Dieter. A potom, teraz by som ale predsa dal slovo najprv Nikola, pretože predchádzajúci odišiel. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že táto debata je veľmi živá, veľmi politická a predlžuje sa. Dnes odpoludnia sme hovorili o všeobecnej stratégii a nie o konkrétnych argumentoch a veľmi sa teším, že sa tiež môžem zapojiť do tejto debaty. Neviem, či má pravdu naša pani predsednička, keď hovorí, že by sme mali dať správe skôr pozitívny názov a nie negatívny názov, ale mali by sme si uvedomiť, že v tomto čase prechodu transformácie nášho kontinentu, našich európskych inštitúcií, je rozhodujúce, podporiť zásadným spôsobom jednotný trh. Myslím si, že verejnej mienke treba vyslať politický signál. Ja som z krajiny, ktorá podľa rôznych prieskumov má veľ, vykazuje veľmi silnú podporu Európskej únie a som z tej strany, ktorá podporuje EÚ najviac v Taliansku, ale ten pocit nádeje, ktorý mali občania, táto naša viera v inštitúcie postupne sa zmenšuje a my práve v tomto okamihu musíme prijať dôležité kroky, aby sme túto dôveru a príležitosti obnovili. Myslím si, že táto štúdia je veľmi prínosná, pretože hovorí veľmi podrobne aj o konkrétnych krokoch, pretože keď hovoríme o triliónoch eur, tak je to naozaj astronomické číslo. A keď to počujeme, tak si všetci pripadáme úžasne, sme nadšení. Ale dôležité je zamyslieť sa nad tým, ako konkrétne, ako každý deň túto teoretickú možnosť prevedieme do konkrétnych krokov. pretože o to ide. Ide o to, aby sme tieto obrovské čísla konkretizovali. A myslím si, že to, to je miesto, kde vidím úlohu nášho výboru. Treba na tom pracovať. Znovu naštartovanie jednotného trhu je samozrejme zásadnou vecou. A myslím si, že táto štúdia nám môže poskytnúť návod na konkrétne kroky eh, v oblasti činnosti parlamentu. Myslím si, že parlament bol vždy veľmi aktívny v tejto oblasti, ale dôležité je zapojiť do tejto činnosti aj vlády a jednotlivé členské štáty, pretože je veľmi ťažké dosiahnuť tento cieľ len prostredníctvom aktivít parlamentu. Myslím si, že my tu v parlamente musíme problém analyzovať, syntetizovať a zamyslieť sa nad konkrétnymi krokmi, vrátanie legislatívnych krokov. To si myslím, že je naša úloha. Je to teda úloha v tomto volebnom období, to je to, čo by dalo skutočný zmysel našej práci. Ja som presvedčený, že tento proces je veľmi náročný, zložitý a bol by som rád, keby sme na budúce nehovorili o triliónoch eur, ale možno o menších číslach, ale tak, aby sme o tom hovorili konkrétne, aby sme konkrétne hovorili o tom, ako dosiahnuť takéto čísla pomocou konkrétnych krokov. Pretože ak nebudeme napredovať, ak zostaneme prišlapovať na mieste, tak to znamená, že budeme stále viac a viac upadať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán Prikamans e, vysvetlil niekoľko aspektov energetickej únie a ja zdieľam jeho názor, ale realita je troška iná. Tu mám na mysli ten projekt, ktorý sa volá Nord Stream 2, nedávno oznámený. Podľa mňa tento projekt je rozhodne proti energetickej únii, pretože na jednej strane hovoríme o potrebe diverzifikovať zdroje energii, e, diverzifikovať dodávateľov, e, potrebe budovať energetickú úniu, ale v skutočnosti takýto projekt, ktorý bol nedávno oznámený, len posilňuje postavenie najsilnejšieho dodávateľa do Európskej únie, dodavateľa energii do Európskej únie a súčasne posilňuje e, postavenie fosílnych palív a z politického hľadiska pomáha jednej krajine, na ktorú EÚ nedávno uplatnila sankcie. A samozrejme, potom ďalším dôsledkom bude, že to je namierené proti Ukrajine, s ktorou máme asociačnú dohodu, ktorú sme podpísali. Takže moja otázka je, aké po- európske politiky by sme mali prijať v energetickej oblasti, aby sme zabránili takýmto dohodám. Pán Brockmans tu naznačil, troška centralizovanú reguláciu, čo by mohlo byť jedným spôsobom, ale tento príklad je veľmi dôležitý, aby sme zabránili takýmto nepotrebným dílom a naozaj budovali energetickú úniu na vnútornom trhu. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za túto prezentáciu a vítam Malcolma znovu medzi nami. Vždy si tu vítaný, tak ako aj Jack aj Jewel. Pokiaľ ide o obsah, tak Nikolas má pravdu, že sme z rôznych politických rodín, máme rôzne názory ja si nemyslím, že by niektoré aspekty, ako tu zazneli, blokovali jednotný trh, ale to je dobre mať takúto diskusiu. Keď si pozriem obsah toho, čo ste povedali a zoberme si otázku vodcovstva, my sme len takí silní, ako sú jednotlivé ohnívka a tých 28 krajín by malo ukázať politické vodcovstvo v také dvojitej oblasti, ako je hospodársky úspech. A toto je veľká politická výzva, my sa medzi stranami tu môžeme dohodnúť, alebo my tu medzi krajinami, že to potrebujeme, ale vy ste to navrhli, že v Rade pre hospodárskú súťaž by sme mali mať za každého ministra za každý štát ministra pre jednotný trh. A kedy tu boli, kedy tu s nami hovorili, kedy si menili názory, možno to je niečo, čo by sme tiež mohli urobiť, lebo to je o spolupráci, pretože keď hovoríte s niektorými týmito osobami, tak aj oni zdieľajú naše frustrácie a oni chcú jednotný trh, ktorý by fungoval. Takže ja si myslím, že tu máme dve spoločné veci. Musíme sa pozerať na to, čo máme spoločné s nimi a keď si pozrieme vašu správu, tak e, je to také dôležité. A Malcolm, ty si povedal, že je to naozaj veľmi vzácný majetok, aktívum, ktoré máme a že musíme ho vášnivo prisadzovať, obhajovať, rozvíjať. A my tento záujem máme tu v tomto výbore. My sme vaši spojenci. A v správe je niekoľko vecí. Poprvé na strane 6 o základoch jednotného trhu. To je veľmi dôležitá, dobrá grafika, grafické znázornenie. To treba rozširovať. Tá analýza na strane 23 a tie frustrácie, o ktorých sa už hovorilo tu, sú, myslím, pravdou. A my sme v takejto politickej situácii a vonkejšie prostredie si žiada zmenu, takže musíme sa pozrieť na to, čo môžeme urobiť v oblasti lepšej regulácie, cezhraničného obchodu, to všetko musíme vyvážiť a ja ako sociálny demokrat iste vás neprekvapí, že hovorím o jednotnom trhu a dobrej sociálnej legislatíve ako protiváha tohoto. A myslím si, že by sme mali sa zmocniť tých nápadov, ktoré ste tu uviedli a ďalej ich presadzovať, rozvíjať a musíme už je spolupracovať s našimi národnými parlamentmi, ako aj politikmi v jednotlivých štátoch, aby si osvojili tieto postoje a myšlienky. Aj v mojej vlasti sme počúvali 40 rokov, čo je zlé z EÚ, tak potom sa nemôžeme čudovať, že ľudia dneska chcú, aj sme povedali, čo teda funguje, čo je dobré na EÚ, tak si myslím, že máme teraz v rukách niečo, čo nám ukáže, že môžeme byť, byť oveľa lepší a sme dobrí. Sú to veľké výzvy, myslím si, jedna z najväčších víziev, pre ktorou stojíme v histórii jednotného trhu. Ako ho ďalej posunieme vpred a ako ďalej odovzdávame to nadšenie, tú vášeň našich e, predkladateľov správy pre prospech veci. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu boli. E, ešte chcem povedať, že keď si pozrieme ten celkový obraz situácie dnes, tak táto správa poukazuje na tie rozhodujúce body, aby sme sa presadili. Ja s tým určite budem pracovať. Sú tu určité normy, e, štandardy, ktoré sú v EÚ v poriadku, ale Takže myslím si, že musíme ľuďom ukázať napríklad, ja neviem, e, výrobky, ktoré sú pripravené na spoločné použitie všade, aj na použitie v digitálnej ére. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa, že sa znovu stretneme na ďalších rokovaniach a dúfam, že sa nám podarí aj zrealizovať vaše návrhy z tejto správy. Ďakujem myslím, že je dobre, keď začneme s vášňou nadšením v tejto miestnosti. Je to dôležité. Tento týždeň som začala v Luxemburgu, kde som hovorila na konferencii predsedov výborov o ďalšom stupni jednotného trhu služieb digitálu a dnes poludnia znovu. A mali sme stretnutie DigiGrow v parlamente a tak ďalej. Takže niekoľko tých myšlienok. Mňa naozaj znepokojuje táto vec. Pokiaľ nevyšleme pozitívne posolstvo o prínosoch, výhodách jednotného trhu, tak všetko môžeme prehrať. A videli sme túto štúdiu dnes, že 83 percent ľudí, ktorí sa zúčastnili prieskumu, nevidia v ňom žiadny prínos. A čo som povedala dneska predstaviteľom komisie, že musíme ľuďom pripomenúť, čo sa dodnes dosiahlo. A ja keď hovorím s malou obchodom napríklad minulý týždeň, tak 80 výrobkov, ktoré sa predávajú na našich e, pultoch, okrem potravín, majú rovnakú normu Takže e, možno keď kupujete doma, si neuvedomujete, že je to celoeurópsky obchod, ale je to, lebo je to všetko jednotno normalizované, jednotne normalizované. Potom ďalej máme smernicu o neskorých platbách, ktoré majú pomáhať malým a stredným podnikom, ale postarajme sa o to, aby to fungovalo. Nehovorme len o tom, že sme pre, schválili legislatívu, ale musíme E, pracovať na tom, aby organizácie pochopili, napríklad smernica o verejnom obstarávaní, aká vášeň tu vtedy bola, aké nadšenie. Schválili sme to a furt to nefunguje. Takže musíme zjednodušiť aj napríklad cezhraničné zmluvy, musíme sa postarať o to, aby to fungovalo, aby sme, keď budeme hovoriť o jednotnom trhu, mohli povedať, toto je te, 10 najväčších výdobytkov a tu nejde len o nás výbor a našu komisiu, ktorá bude hovoriť o desiatich najväčších výdobytkoch. Majú o tom hovoriť tí, ktorých sa to dotýka. Spotrebitelia, používateľia, občania, ich musíme zosenzitizovať, aby si uvedomili tieto výhody. Keď my to hovoríme, nikto nám neverí. Ale ak to povedia iní, že toto sa dosiahlo, tak tedy je to mocné. A vieme, napríklad voľby v e, Spojenom kráľovstve, keď sa povedalo, toto sme dosiahli, toto sme urobili a povieme to jazykom, ktorému ľudia rozumeli, tak to kúpia, tak to berú. Musíme mať taký narratív o tom, že čo sme dosiahli dodnes, a keď, ale samozrejme potrebujeme aj viac legislatívy, ale musíme neustále zdôrazňovať, čo sme doteraz dosiahli. Nikola, ako to máme volať? Majú to byť náklady alebo prínosy? Ja to chápem. Niektoré krajiny potrebujú viac bič a druhé potrebujú viac cukor. A niektoré krajiny potrebujú oboje. A ak toto neurobíte, bude vás to niečo stať. Inde poviete, ak to urobíte, bude to na osok, proti, na osok všetkých. Takže musíme toto posolstvo veľmi jasne vysielať. Ďalšia vec, a to bolo veľmi zaujímavé, to je smernica o službách. Existuje mnoho už existujúcich zákonov, ktoré riešia mnohé problémy a komisia sa teraz zaoberá geoblokovaním, to ju najviac trápi a cenová diskriminácia a ja si myslím, a o tom, ako pripravovať novým spôsobom legislatívu. Máme článok 20 smernice o službách, ktorý je veľmi jasný o cenovej diskriminácii. Takže využívajme ho a pracujme s ním. A komisia teraz skúma možnosť vydania nových usmernení v takých oblastiach, ako je e, nekalá súťaž. A tieto usmernenia majú byť správne Napríklad aj minulé týždne sme pracovali na nových testovacích metódach pre auta spolu s komisiou, aby sa nestalo to, čo sme svetkom dnes. Čiže bude nový režim, takže máme tu túto diskusiu, napríklad stanovanie nových noriem, usmernení, to je otvorené fórum a verejné fórum. Myslím si, že by sme mali robiť viac v tom, aby nám komisia mesačne podávala správy o tom, ako využíva toto otvorené fórum a mal by to byť dialog. Úplne súhlasím s vami o tom, kde e, sú problémy, treba ich identifikovať, treba konať na ich odstraňovanie. Podnikatelia, spotrebitelia urobia toto a toto. My sme urobili toto, takto to treba prezentovať. My sa veľmi často bavíme e, s výrazom refit, ale nikto vlastne nevie, čo to znamená. Ľudia mimo tejto miestnosti to nevedia. Ľudia ľudia chcú vedieť, že či budú musieť ďalej podávať 28 krát doklady, alebo stačí krát, alebo či si kúpia za tú istú cenu kávovar v Nemecku ako vo Francúzsku. Jednoducho chcú vedieť, či sa bude ľahko obchodovať a podobne a že by mohli používať telefón bez platenia za roaming, teda tie veci, na ktorých sme pracovali, aby sa život uľahčil na jednotnom trhu. A mnohí naši občania vždy, keď cestujú, E, to je doba dovoleniek, tak sa pozrime na to obdobie a na to, aké služby vtedy potrebujú a čo by im pomohlo uľahčiť každodenný život, keď cestujú do iných členských štátov počas dovoleniek. Ale veľká otázka je, komu patrí tento jednotný trh? Kto ho vlastní? Keď položíme tú otázku tu, alebo komisia tiež k tomu dúfam vyjadrí, budeme vďační. Samozrejme, toto hneď nevyrieši problém. Súhlasím, že Rada EÚ by mala sa tejto téme venovať občas. Naozaj to budí obavy. To, čo navrhuje pán Juncker, že by, povedzme, hovoril e, o prehlbovaní e, jednotného trhu, že by to bol len záujem Spojeného kráľovstva. To však to chceme všetci. Ale nede o to len, aby patril členským štátom, ale ide o to, aby slúžil ľuďom. Predsa to nemá byť politický nástroj, ale má to pomáhať podnikaniu. Takže áno, musíme sa naďalej zameriavať na to, čo sa dosiahlo, na výdobytky a ide o to, aby tento trh pomáhal občanom EÚ a to má samozrejme podporovať aj príslušná legislatíva. Trošku mi robí starosti to, do akej miery potom e, by členské štáty e, mohli na toto reagovať a dôležité proste, aby správne pochopili. To sú moje hlavné postrehy. A ešte Malcolm a Jacques, nech sa páči, máte slovo. Pardon, ešte sa hlási niekto. Kolegyňa Rosa? Áno, hovorila si tak krásne, milá kolegyňa, že to bolo veľmi príjemne počúvať a súhlasím a som veľmi rada, že prebieha aj táto politická diskusia, aspoň trochu teda. Získavame taký širší obraz o situácii a chcela by som tiež pokračovať v diskusii aj vo všeobecnosti v Európskom parlamente viac medzi politickými skupinami, než medzi krajinami. Hej, aby sa tak orientovala diskusia, to by som bola rada. Ja viem, že sú tu aj iní ďalší aktéry, odbory a tak ďalej. Ale samozrejme, to je zaujímavé. Dôležité, aby sme nebojovali tu, na tejto pôde, eh, v Európskom parlamente medzi štátmi. Hej? Chcem zdôrazniť, že všetky tie veci, o, ktoré, o ktorých sa hovorilo, tieto veci bez užšej spolupráce v rámci EÚ na tomto kontinúte nebudú fungovať. A Isté vieme, že existujú rozdiely v sociálnych systémoch, e, dokonca aj meny existujú, alebo e, DPH a diskriminácia v oblasti trhov a služieb v niektorých štátoch, členských štátoch dokonca teda. Stále ešte existuje, e, alebo stojí pred nami dlhá cesta, ktorú treba prejsť. Chceme vývoj zlepšiť a urychliť. Myslím si tiež, že digitalizácia a proces digitalizácie, ktorého sme svetkom. Digitalizácia, aby by to všetko mohla urýchliť, digitalizácia ako taká, pretože si využiť, uvedomujeme, že to, čo sa neurobilo nakoniec, napríklad zlepšenie cezhraničných služieb. A je dobré, že Mm, aká je cena balíkov, keď sa to posiela cez hranice, stále to je 5 krát drahšie. Vieme, že stále existuje e, roaming. A je tu tlak na európske inštitúcie aj na vlády jednotlivých členských štátov, aby urýchlili e, proces, ktorý naozaj vytvorí spoločný, jednotný trh. A je to vec, ktorá vlastne drží Európsku úniu pokope. Je to tá hnacia sila, ktorá ovplyvne mnoho ďalších vecí, ktoré tu prebiehajú. Preto si myslím, že fórum, ktoré sa týka jednotného trhu, je fórum, ktoré e, môže prediskutovať aj mnohé iné veci, ktoré sa od toho odvíjajú. Takže veľmi si vážime aj názory pána Malcoma Harbra a pána profesora Pelkmasa. Dôležitý je ten pozitívny signál, ktorý sa vyšle odtiaľto. Hej? hlavne v súvislosti s tými prínosmi. Okolo 83 to je toľko malých a stredných podnikov, ktoré majú prospech zo jednotného trhu. Takže si myslím, ale na druhej strane, že jedna z najväčších slabostí, slabých stránok našich inštitúcií je ozaj mizerná komunikácia. Neviem, koľko sa vynakladá na to, ale keď si treba zoberieme generálne to pre komunikáciu na Európskej komisii, ale aj tu v parlamente, tak to stojí obrovské peniaze a pritom nemáme lepší e, systém komunikácie. Povedzme, tu v parlamente e, sa už zlepšuje, ale ešte stále je čo zlepšovať. A napríklad tie eh, jednotné kontaktné miesta, to je veľmi dobrá vec a bolo by dobré, aby ľudia boli takto informovaní, kde si všetko dokážu vybaviť v jednom kontaktnom mieste. Ale keď sa hovorí aj o tom, že v niektorých krajinách sa komunikuje ľahšie, ne, alebo bolo by jednoduchšie komunikovať, eh, keby neexistoval jednotný trh, no neviem. Predstavte si nejaký deň alebo týždeň bez toho, že by sme mali fungujúci jednotný trh. Predstavte si, že by nefungoval. Ako by ste fungovali na tomto kontinente? Takže nenavrhli by sme potom nejaký takýto program? Predstavte si len, keby sme nemali jednotný trh a ráno sa zobudíme a chceme si vybrať no, pastu alebo nejaký krém alebo napiť sa kávy a zapnete televízor a pozriete sa na internet a hľadáte tam nejaké informácie. Ako by to vyzeralo, keby sme nemali náš jednotný trh? Asi by sme navrhli potom niečo také, aby bol. Ďakujem za pozornosť. Malkom, nech sa páči. Dobre, hovorí pani predsedajúca, takže Žak. Ďakujem za slovo. Pokúsim sa byť dosť presný teda. Poprvé, pani Gebhardt hovorila o sharing economy, ale aj o iných veciach, ale som za to, aby sme dávali alebo venovali veľkú pozornosť tomu, že nakoniec už aj teraz to vedie k dvom rôznym diak- e, reakciám. Niektorí hovoria, že by to malo ísť toho súdov a podobne. Naozaj, Mali by sme regulovať až tak, že e, proste úplne na doraz? Asi nie. Pretože to nemusí byť také e, relevantné, či sa zákony treba z Dánsku trošku líšia. Dôležité je, aby e, sa riešili aspekty fragmentácie. Ja vieme, že daňové, daňový trh je lokálny, ale regulácia v tom širšom zmysle slova samozrejme môže byť nieraz problémom. Takže treba to povedať, treba sa aj takto. Keď e, zaplatí taxikár nejakých 50 alebo 100 tisíc za nejakú licenciu podľa starého systému, a možno ten e, systém licencií bude treba tiež zmeniť. I práve z hľadiska tej zdieľajúcej ekonomiky, tej sharing economy, aby to bolo na prospech. A ďalej. Rád by som videl tú e, správu o MTBs. Možno je to zvláštne hobby, ktoré tu týmto prezentujem, ale boli by sme radi, keby sme sa dozvedeli viac. V prvom rade chcem povedať, aký je problém, ozajstný problém vnútorného trhu, aby sme mali jasno, aby tu nedošlo k nedorozumeniam. Čiže ako fungoval ten starý systém mobility označení v rámci EÚ. Vlastne e, tá, e, ten predpis o vyslaných pracovníkoch na toto konkrétne poukázal. A tam máme ešte dedičstvo zo 60. rokov. A znamená to, že minimálna mzda na lokálnej úrovni a niektoré druhotné aspekty sa budú rešpektovať. Keď idete z krajiny B do krajiny A, musíte rešpektovať tie miestne mzdy, aspoň tie minimálne, tej hostujúcej krajine, hostiteľskej krajiny. A týmto sme sa dostávali až úplne na dno. A na, na koreň veci, tak povediac. V podstate mzdy na, v západnej Európe nie sú až také odlišné, ale niekto povedal, áno, danej dobe v Portugalsku to bolo iné, ale v 96., tedy keď sa hovorilo už o vzniku tejto smernice, tak e, e, sa to prezentovalo ako dosť závažná otázka. A teraz máme len dve krajiny bez minimálnych miest a hneď sú tam potom, e, alebo hneď začnú vznikať problémy, pretože tam nie je žiadne usmernenie. Ale ak striktne povedem, povieme, že v danom systéme budete mať určitú mieru konkurencie medzi zamestnancami, že tam bude minimálna mzda a potom tie ďalšie úrovne. Ale práve ide o to, že tu vznikli nejaké konštrukty na obchádzanie predpisov, ktoré ale neboli zámerne za tým účelom vytvorené. Ale dochádza to potom aj k niektorým dramatickým situáciám u pracovníkov. Takže, povedzme, kamionista e, z Rumunska príde do Belgicka a príjme teda minimálnu mzdu pre týchto ľudí, ale to nie, alebo v stavebníctve. Povedzme, dostane rumúnsku mzdu, hej? A týmto sa vytvárajú obrovské problémy a vedie to aj ku strate pracovných miest. A vnútorný trh je práve prostriedok, na, alebo je videný ako prostriedok na znižovanie príjmov týchto zamestnancov. Takže ten známy e, prípad z južného Nemecka kde Bulhári a Rumúni zarábali 3,5 eur a priemer je 25, 28 alebo 30 eur na hodinu. Hej, a to bolo v mesopriemysle. Takže proste ťažko, ťažko je to obhájiteľné, takýto nejaký prístup. A to mne neprekvapuje, že e, z tohto hľadiska ten e, spoločný trh je nelegitímny. Áno, máme smernicu o vyslaných pracovníkoch, ale sú tam tie možnosti obchádzať e, nejaké e, aspekty. Čiže postavte si tam treba zo Francúzsku, povedzme, tam budú nejakí e, z tých krajín eur, ktorí alebo pracujú na tom nejakí ľudia z krajín EU, kde je nižší príjem, tak poviem, zaplatíte za službu, ale tie implicitné služby v danom balíku postavenia E, keď sa postaví takýto dom, tak e, je to jednoznačne lacnejšie, než keby, to, e, keby sa uplatnili vzdy francúzske. Hej? Ale proste nemôžem, keby sme žiadali všetkých tu prítomných poslancov, že od zajtra by dostali len polovicu toho, čo očakávajú. Takže, takže musíme aj konkrétne hovoriť. Nakoniec. A predsa len sú ľudia, ktorí sú ohrození takouto situáciou. Čiže toto som chcel povedať. Dokázali sme to, že sa umožnilo podkopávať systém, ktorý má minimálnu legitimitu. A preto nechcem, aby som bol zle pochopený. a chceme nakoniec e, sa venovať mobilite pracovných síl. A tieto mzdy týchto ľudí sa e, udržiavajú nízko, hoci by mohli rásť. A v podstate takéto opatrenia e, by neboli až také škodlivé ako tie, pri ktorých dochádza k obchádzaniu predpisov. A práve nám sa to javí ako problém, ale musíme sa pozrieť na prax. A keď, povedzme, sociálny štát je ohrozovaný nejakými inými aspektami z eurozóny a tak ďalej, to treba tiež vziať do úvahy. Čiže toto je problém, alebo koreň problému a musíme sa mu venovať. Čiže mobilita pracovnej sily tiež musí sa realizovať s tým, že sa poskytne tej pracovnej sile patričn, poskytnú patričné za práva a záruky. Ide o to, aby to bolo dobré aj pre ekonomiku ako takú tomto zmysle teda môžeme odňať časť tej nelegitímnosti tým, že sa príjmu patričné opatrenia. Keď by sme povedali, že tých 83%, čo sa spomínalo, no dobre, to je iný problém. Ľudia si neuvedomujú možno, že 50 rokov sa niečo buduje v rámci jednotného trhu. Vždycky si ľudia uvedomujú, aká je situácia teraz, dnes, keď žijem svoj život teraz. Aha, áno, pán Danty, k tomu nemám pripomienok. Ďakujem za vaše vyjadrenie. A pán Štefanec, no to, na čo ste poukázali, je konkrétna vec a naša správa e, samozrejme z hľadiska energetickej únie hovorí o e, tých typických veciach, ako je prepojenosť pre, a infraštruktúra. Áno, je to náročné, ťažké a spôsob, ako národní regulátori vlastne regulujú vnútorný trh. No, isté energetika a bezpečnosť, energetická bezpečnosť je toho súčasťou. A je to dôležitá vec, ale nie súvisí striktne len s vnútorným trhom. Áno, máte pravdu, že toto sú veci, ktoré ale súvisia s vnútorným trhom, ale mm, my sme sa tejto veci, tomuto aspektu až tak v, našej, v našom materiáli nevenovali. Ja viem, ja som analytik, aj keď sú tu politicky citlivé veci, viete, nie som súčasťou žiadnej politickej strany a keď som si pozrel zoznam desiatich naj nákladnejších tých eh, predpisov právnych, tak eh, nechcem v podstate opakovať to, čo hovorila pani predsedajúca. Potrebujeme konať. V podstate téma doslova ste povedali toto. A samozrejme, ja budem prvý, ktorý vás podporím. V januári 2005 som bol tu v tomto parlamente na veľkom hearingu, na veľkom vypočutí o nariadení REACH a mal som sa vyjadriť k dopadovej štúdii. A musím povedať, e, temer plačem, že v podstate od A do Z to bolo také, že som mohol úplne rozložiť e, všetko. Na jednej strane to vyzerá byť krásne, ale to nariadenie ako také je veľmi zlé. Proste e, títo ľudia v malých a stredných podnikoch teda majú svoje argumenty, ale v Bruseli je to tabu, tu sa o tom nehovorí. Takže, ak máte tabu ohľadne zlého nariadenia, ktoré by sa dalo o, oveľa lepšie vytvoriť, tak to samozrejme má dopad na vnútorný trh a nariadenie REACH má obrovský dopad na, vnú, na jednotný trh a vlastne je príliš nákladná jeho implementácia z hľadiska toho, čo by sa chcelo dosiahnuť. Či ste proti tomu alebo onemu? Nie. Ja som špecialista z hľadiska ekonomiky regulácia a 20-30 rokov sa už vyučuje ako predmet. A čiže existuje empíria a analýzy. A určite nariadenie REACH by sa dalo podstatne vylepšiť bez toho, aby, sa, aby to malo nejaký e, zlý dopad v praxi. Ale je tu problém. Moji dvaja kolegové a ja sme predložili správu v inom výbore parlamentu, teda výbore pre priemysel. Boli sme požiadaní, aby sme napísali správu o nariadení REACH a malých a stredných podnikoch. No, REACH je, a to sa dá dokázať z empírie, a mali sme aj nejaké tie rozhovory a pozerali sme si rôzne klauzuly a naozaj je to pre malé no, a stredné podniky veľmi zaťažujúce. A pritom väčšina podnikov v Európe je takýchto. Čiže dochádza tam u nich veľkým inováciám a je to horšie než peklo. Mnohé ľudia sa boja roku 2018 kedy má nastať určitý zlom. Takže musím mať jasno v tom, že tieto veci treba robiť, ale treba v nich mať ešte hneď nájdem si to tu, prepačte, toto, toto pekné farebné čudo. Takže toto všetko si žiada aj to, že to bude bolieť. No? Bude to bolieť, ale tie bolestné zmeny sú potrebné. Ako bolo povedané, pani e, Stiles povedala, že sú tu rôzne politické záujmy, ale keď chceme zrevidovať REACH z hľadiska analýzy a technokraticky, tak by sme, a bez toho, že by sme, e, teda mohli by sme podstatne drasticky znížiť náklady bez toho, že by sa ciele akokoľvek zhoršili alebo ovplyvnili. Treba o tom, povedzme, dalo by sa rokovať aj o tých chemikáliách a tak ďalej ale vy ako politici sa tomu určite budete musieť venovať tiež. Čiže dá sa niečo robiť s tými zlými nariadiami, zlými predpismi? Áno, dá. Ale samozrejme, mnohí ľudia proste musia začať robiť niečo, keď sa žiada po nich niečo, aby sa rozkývali, tak zrazu sa boja alebo sú proti. Toto som chcel povedať. Yeah, just to, uh... Thank you, Jacques, on that subject. Ďakujeme. Vážime si a tvoj prístup k tejto téme. Ja prepojím veci. Poprvé, mali by sme si povedať, kde sa nachádzame so záverečnou správou. Videli ste e, materiál e, kolegu, takisto Fabrio Koričeli má veľmi zaujímavú analýzu ekonomických prínosu e, ekonomického rastu na spoločnom trhu. Toto len zdôrazňuje prínosy spoločného trhu, čo si, čo tak ľahko neodkomunikujeme ľuďom. Je tu tiež zaujímavá analýza o tom, o dopadoch zmien ktoré sa odohrali v Grécku, kde sa otvorila, kde vláda otvorila mnohé trhy, implementujúc požiadavky smernice o službách. Ekonomická dynamika, vstup na trh pre malé a stredné podniky ako výsledok tohoto. Veľmi zaujímavá je teda práca komisie. Ak chcete, môžete to nahliadnúť. Chcem však na, na, na, hlavne povedať pánu Dancemu, že vám všetkým, že sú tu špecifické odporúčania o e, vymáhaní, o pravidlách vymáhania osobitne, e, pokiaľ ide o slova Evelyn. Ako súčasť tohto spoločného vlastníctva toho trhu je tiež podpora toho trhu. A to bol veľký prielom, jeden z veľkých prielomov v smernici o službách. Bolo to poprvýkrát, čo členské krajiny výrazne investovali do informačných systémov, aby podporili ľudí, aby títo využili zvonka svoj, svoj trh, svoje trhy. Bezprecedentný vývoj toto naozaj bol. členské krajiny to interne nikdy nepodporili. Popisoval som to na jednom vypočutí. Vymyslíte nový produkt a vlastne nikto o tom nevie. Nikomu to nepoviete. Mnohé štúdie hovoria o výsledkoch veľmi dôležité, ale mnohé z čoho sme tu povedali sa smeruje na malé podniky chceme rozpútať ich ekonomický potenciál, väčšina toho rastu pôjde z malých podnikov a vytvárania nových pracovných miest a digitálne nástroje sú naozaj veľmi mocné, e, smerujúc na bohaté trhy. A preto tie otázky o cenových e, rozdieloch sú také rozhodujúce. Ale ako sme tu zdôraznili, toto všetko už pokrýva terajšie právo o hospodárskej súťaži. Budeme musieť vidieť až e, analýzu z budúceho roku o, o, o cenovej diskriminácii, ale mnohé nástroje už sú pripravené. proti terajším existujúcim e, zákonom týkajúcim sa hospodárskej súťaže. To je principiálna súčasť spoločného trhu, či už je to digitálna alebo nie. Čiže časť týchto vecí sme vlastne pokryli práve v tej správe a, súčasť, a ako súčasť tohto vlastníctva spoločného trhu v členských krajinách. Problém, ktorý tu máme, je motivácia, e, stimuly pre všetkých, ktorí v každej krajine chcú ísť na spoločný trh, aby si uvedomili, že je to súčasť ich zodpovednosti. Ako zdieľané úsilie, tým, že to bude lepšie pre nás, bude to lepšie aj pre nich. To je ten základný princíp. Počne krajín malé a stredné podniky nevedia, kam ísť, aby získali informácie kde získať možnosti predávať tovary či služby pretože tieto sú často veľmi spojené. My čo tvrdíme vlastne to, že naša správa posilne vaše úsilie. A pracuje sa na rôznych frontoch. Nemáme ten integrovaný e, pohľad, ktorý musíme komunikovať. Aj Dan má pravdu. Zmeny, ktoré aj tak prebiehajú na e, momentálne ale nepočúva Dan, takže negociuje s Andreasom Švábom. Spoločný trh tu nie je na to, aby sa riešil skutočnosť, že, e, že svetový oceliarský trh padá. Čo však môžeme robiť, je poskytnúť dynamickú ekonomiku, ktorá bude využívať e, veľké ekonomiky, ktoré vytvárajú rýchlejšie pracovné miesta než akékoľvek ďalšie iné nástroje. Takže keď hovoríme s ľuďmi, treba povedať, že je, je tu problém, ktorý treba riešiť. Vlády to nemôžu robiť, je to problém svetový, ale môžeme nájsť alternatívne riešenia, pretože sme e, súčasťou tohto veľmi dôležitého projektu. Práve preto sme chceli hovoriť o celkovej politike, pretože ak budeme len pokračovať v legislatívnych zlepšeniach bez eh, ďalších krokov. Problém je, že sa to nediskutuje v národných parlamentoch, takže národné parlamenty nemnohé si myslia, že by sa do toho mali zapájať, pretože problém je, to sa vníma ako te- technická práca. To ich nezaujíma. Ale keďže my chceme, aby to bolo politickejšie, to je tá podprahové posolstvo. To sú kľúčové nástroje a e, odporúčania, ktoré vám môžeme dať. Ale nechce to byť ďalšia stratégia spoločného trhu. Už ani neviem spočítať počet správ, kde som bol spravodajcom kde som reagoval na stratégiu e, komisie e, o jednotnom trhu a vieme, že za chvíľu budete písať ďalší, ďalšiu. Tá ďalšia e, stratégia musí byť oveľa vzrušujúcim dokumentom, reagujúcim na politické výzvy. Nie som si istý, či sa tak udeje, ale myslím si, že tento výbor i naďalej bude e, e, sa e, vysporiadovať s tou výzvou. Z našej strany to bolo veľké úsilie. Bola tu potrebná konsolidovaná snaha zo všetkých výborov. Bola to naša myšlienka, nie komisína. Ďakujeme komisárovi Barnierovi, že to posunul vpred. Ale teraz musíme ísť ďalej, pozrieť sa na tie politické výzvy. Bude tu i akčný program, ktorý to podporí. Um, myslím si, že toto všetko sa dá prepojiť, <clears throat> keď si povieme, že časť tejto novej stratégie pána Timmermansa je vytvoriť novú skupinu ľudí, ktorí sa budú pozerať na kvalitu legislatívy, ak sa vytvorí dobrý konzultačný mechanizmus, tak budeme musieť zabezpečiť, že sa to <clears throat> zameria na pravidla jednotného trhu. Problém s nimi, ako viete, je, že v mnohých prípadoch sú tak zložité na implementáciu, že sa neimplementujú správne. Máme tu teda problém vysokých nákladov a zlého výsledku, čiže to je zlé zákonodárstvo. nie je problém s dizajnom z Bruselu, pretože členské krajiny sa nepodielajú na rozvoji tej legislatívy. Ak by sa venovali viac svojim vlastným chemickým agentúram, a environmentálnym e, zákonodarcom, bolo by to oveľa lepšie. A čas našej vízie preto to vlastne súvisí s vymáhaním členské krajiny rozhodli, že chcú e, nevidia dôvod pokračovať. Otázka je, aký je problém, či nefunguje terajšia, terajšia legislatíva. Prečo to nepomáha občanom? Treba to urobiť inak. Hovorme teraz primerane, zdieľajme myšlienky ľudí. je tu peer review navrhovaný v druhej časti, kde by si vlastne krajiny mohli pomáhať, hovoriť o tom, prečo vlastne chcú si udržať bariéry. Musíme to revidovať, pretože to bol pre nás rozhodujúci nástroj na posunutie veci vpred. E, je to na doplnok na mnohé ďalšie iné veľmi dobré správy. Naša správa bude takým sumárom tých rozpráv a záverov. Bude to obohatené dnešnou diskusiou, pretože vy ste nám ukázali, čo vaše pozície sú. E, myslím si, že tu treba všetkým poďakovať za dobrú prácu. Ďakujem za tú úspešnú spoluprácu. Ďakujeme. Dúfam, že ste si istí, že vaše nadšenie v tomto výbore zdieľame. Vieme jasne vysvetliť, čo sme dosiahli a vidí to pozitívne a verím, budeme môcť vedieť pripojiť ľudí, čo už sme dosiahli. 83% európskych podnikov si myslí, že jednotný trh nie je pre nich prínosom, tak sme im nevysvetlili, čo sa e, dosiahlo s cieľom, aby sa lepšie obchodovalo v Európe. Nepredstavujte si len, aké by to bolo. Je tu veľmi dobrá príležitosť, aspoň v mojej členskej krajine, že to už nebude existovať. A ak nedokážeme dobre vysvetliť spotrebiteľom, <clears throat> budú hlasovať za odchod o rok od, dneš, od dneška. Treba im vysvetliť, čo sú skutočné prínosy, čo sa dosiahlo doteraz. A tam, kde je to e, porušené, pokazené, tam to treba napraviť. Ďakujem vám šťastnú cestu domov. Nech sa páči.